Mali sme mm, trošku meškanie, pán komisár si zabudol okuliare. Pripisujeme to tomu, že je jednoducho človek, požičal si okuliare od niekoho iného. Ešte niečo iné pán komisár urobil, ale nebudem vám hovoriť čo. Takže Všetky chyby, e, ku ktorým dôjde, sa pripíšu e, tomu, že nemá okuliare so sebou. Nebudem e, si ani ja nasadzovať okuliare, aby som bol solidárny. Pán komisár Avramopoulos, vy ste jedným z piatich komisárov, ktorí e, spadajú do pôsobnosti Eurolibe, ale vy ste exkluzívnym komisárom, ktorý má na starosti spravodlivosť a vnútro. Ehm, prislúbili ste nám v priebehu vypočutia, že prídete čo najskôr a ja musím povedať ako predseda výboru, že neustále je v kontakte, a e, ako aj všetci jeho podriadení od tohto vypočutia. Naozaj e, zdôrazňujem, že neustále sú v kontakte s nami, živo sledujú dianie vo výbore od vypočutia prichádza dnes medzi nás. Pán komisár veľmi pripravený, to posúdite napokon aj vy sami. Je neustále s nami v kontakte, ako som už povedal. A za to sa musím poďakovať. Včera, ako vám ste povie aj sám, prebehlo stretnutie všetkých parlamentných eh, výborov a kolegia komisárov a iste vám povie pán komisár, že témy vnútra a spravodlivosti, teda jeho portfólio aj naše portfólio, sa považuje za jedno z kľúčových portfólií nového kolégia. Podpredseda komisie Timmermans to povedal a jasne sa ukazuje, že prisťahovalectvo a ostatné témy budú naozaj kľúčové, okrem iného teda aj legislatív oblasti ochrany údajov. Teda chceme sa poďakovať eh, za to, že pán komisár prišiel. Srdečne ho to vítame. Eh, dáme mu slovo na zhruba 10-15 minút a potom prebehne prvé kolo diskusie dostanú slovo najskôr koordinátori a potom aj všetci ostatní. Všetci, ktorí sa chcete vyjadriť, to poviem veľmi rýchlo. Toto nebude jediné stretnutie s pánom komisárom, je to e, súčasť celého procesu. Viem, že budete e, mať pokušenie hovoriť o všetkom. Isté, že chceme pokryť všetko, ale prosím vás, snažte sa e, vyjadriť k tým zásadným veciam. Nesnažte sa podľahnúť pokušeniu hovoriť úplne o všetkom. Snažte sa hovoriť eh, teda k témam, ktoré sa týkajú dnešného stretnutia. Pán komisár sa totiž vráti v budúcnosti ešte mnohokrát medzi nás. Takže, pán komisár, nech sa páči, dávam vám slovo, aby ste prednesli svoje prvé vyhlásenie pred našim výborom a potom eh, dáme slovo poslancom. Ďakujem, pán predseda keďže ste hovorili o tom, že som e, omylný človek vo vašom výbore, dovolím si povedať, e, sa nedá byť iné iba človekom. Vážení poslanci, pán predseda, najskôr chcem povedať, že som e, veľmi poctený a potešený, že tu dnes môžeme pred vami sedieť. Prvých niekoľko týždňov, odkedy som sa ujal funkcie, bolo veľmi zaneprázdnených. Minulý týždeň, ako viete, som e, mal svoj krst v pléne. Zúčastnil som sa e, významných konferencií, stretnutí na to, aby sme zaujali politické stanovisko v kľúčových témach a najmä pracujeme na pracovnom programe ďalšieho roka, aby sme zadefinovali stratégiu v niektorých kľúčových e, témach. Spomenul by som niektoré kroky, ktoré sa prijali neskôr vo svojom prejave. Na úvod sa vyjadrím k otázkam presťahovalectva. Spolu s predsedníctvom sme mali príležitosť vymeniť si názory k tejto téme minulý týždeň v Štrasburgu. Chcel by som sa poďakovať všetkým vám za veľmi plodné a konštruktívne diskusie, najmä na tému rozsahu migračných tlakov, taktiež spoločnú operáciu Triton, bežné, bezpečné trasy vstupu do EÚ, taktiež e, v oblasti spolupráce s tretimi krajinami. Veľmi pozorne e, som vzal na vedomie všetky vaše vyjadrenia, pokiaľ ide o aktuálny stav e, v uplatňovaní krokov, ktoré boli schválené na základe pracovnej skupiny pre Stredomorie a taktiež na základe najostatnejších záverov Rady pre vnútro a spravodlivosť z oktobra chcem upriemiť vašu pozornosť na hodnotia tú tabulku, ktorú e, sme vám predložili. Predpokladáme, že zatiaľ by mala upokojiť všetky e, vaše obavy a odpovedať na vaše otázky. Chcem sa naďalej uberať týmto smerom a teším sa na vaše uznesenie po našom stretnutí z minulého týždňa. Musíme zintenzívniť naše úsilie v boji proti um, sieťam pašerákov, ktoré porušujú základné práva prisťahovalcov a ktorí vystavujú nebezpečenstvu ich životy. Toto je jedna z mojich priorít. Chcem zabrániť ďalším stratám na životoch. S týmto cieľom komisia vypracúva celý európsky plán boj proti pašovaniu prisťahovalcov, pričom sa plne musia dodržiavať základné práva všetkých prisťahovalcov bez hľadu na ich štatút. Toto je opatrenie, ktoré ako som už povedal vo svojom vystúpení v, na agentúre, na konferencii agentúry pre základné práva, ktorá sa zamieľava práve na pristahovalectvo a základné práva, tam sa zdôraznil toto isté. Už sme prijali kroky na posilnenie zdieľania informácií a taktiež zvýšenia schopnosti eh, vyšetrovacích orgánov, napríklad eh, vo forme spoločnej operácie s podporou eh, Europolu. Ale ak naozaj chceme dosiahnuť udržateľné a účinné riešenia, toto úsilie musí byť súčasťou integrovaného prístupu, keď naše kroky v EÚ budú spojené s prehlbenou spoluprácou s tretimi krajinami. Jeden z jasných príkladov integrovaného prístupu je chartumský proces, ktorý bol spustený minulý týždeň v Ríme. Tento proces je dobrým príkladom toho, ako sa venovať politickému dialogu s tretimi krajinami na základe vzájomnej dôvery a taktiež e, zeleného záujmu, ako aj iných spoločných konkrétnych projektov a vymedzených prostriedkov. Poprvýkrát sme sa stretli so spoločným stolom krajiny pôvodu, krajiny tranzitu a krajiny e, cieľa ich cesty. V rámci tohto procesu budeme financovať prvé projekty, ktoré budú určené na podporu pristahovalcov a utečencov ktorí budú stroskotaní na ich ceste z východnej Afriky. Okrem toho boli vyšlenené prostriedky na to, aby sme pomohli posilniť spoluprácu s našimi africkými partnermi v boji proti e, pašerákom a prevádzačom. Minulý e, týždeň na stretnutí v Ríme e, sme absolvovali veľmi významné stretnutie, nielen preto, že sa nám podarilo umiestniť za e, jeden rokovací stôl krajiny ako Eritreu a Etiópiu, ale aj preto, že sme mali príležitosť vypočuť si názory a stanoviska našich afrických partnerov. Pokiaľ ide o legálne formy pristahovalectva, tu sa opätovne zavezujeme vypracovať novú európsku politiku o legálnej e, forme pristahovalectva a to budem považovať za svoju prioritu. E, úspešná politika pristahovalectva môže kľúčom, kľúčovo prispieť k hospodárskému rastu a k šíreniu našho sociálneho modelu a k jeho posilneniu, ako som už zdôraznil na konferencii OECD v Paríži o legálnom pristahovalectve pred dvoma dňami. Príležitostné kampanie regularizácie nie sú vhodnou reakciou okrem iného vytvárajú neistotu pre potenciálnych pristahovalcov, ktorí môžu považovať regularizáciu za skutočnú, ale mm, nepredvídateľnú formu možnosti vstupu. Namiesto toho by sme sa mali sústraďovať na iné formy legálnej možnosti vstupu, tak aby sme mohli túto politiku rozpracovať. Budeme spolupracovať e, taktiež s podnikateľskou obcov, s malými a strednými podnikmi e, v Európskej únii a aj s prípadnými záujemcami tu z Európskeho parlamentu. Viete ešte lepšie ako ja, aká zložitá je to téma. Zapojenie všetkých hospodárskych eh, aktérov eh, je naozaj mimoriadne kľúčové z tohto dôvodu. Na to, aby sme zmenili prístup k pristahovalectvu, čo je predpokladom pre úspech eh, a naozaj efektívnosť akékoľvek politiky v tejto oblasti. Spolíham sa aj na vašu politickú podporu, ktorá je nám veľmi vzácna. Začneme tým, že prehodnotíme aktuálne platné politiky, napríklad modrú kartu EÚ a taktiež sa budeme snažiť zvýšiť ich atraktívnosť a účinnosť. Ďalším významným prvkom novej politiky legálneho pristahovalectva je opätovné prepracovanie smernice o študentoch a výskumníkoch Predložili ste ambiciózny návrh na modernejšie a atraktívnejšie pravidlá. Chcem sa vám poďakovať za jasnú podporu nášho návrhu. Členské štáty zatiaľ ešte nezaujali jednotné stanovisko v tejto veci, ale talianské predsedníctvo dokázalo pokročiť v rokovaniach napríklad e, na tému mobility v rámci EÚ. Dúfam, že do konca tohto roka rada odsúhlasí svoj mandát. Sme odhodlaní zachovať e, nejakú mieru ambícií v našich návrhoch. Aj tu sa spolieham na vašu neustalú podporu v budúcich rokovaniach. Taktiež nesmieme zabúdať na to, že väčšina pristahovalcov z krajín mimo EÚ prichádza z iných dôvodov ako z dôvodov zamestnať sa e, Jednocovanie rodiny je najvýznamnejšou príčinou pričom um, taktiež prichádzajú z humanitárnych dôvodov a z dôvodov ochrany. A taktiež sem prichádzajú s cieľom vzdelávať sa, zvyšovať um, mieru um, svojich zručností. Je v záujme hostovských krajín umožniť im prispievať čo najväčšej možnej miere k rozvoju danej krajiny integrácie na pracovnom trhu týchto legálnych pristahovalcov, preto je oblasť, v ktorej chceme užšie spolupracovať na úrovni EÚ. Teraz e, sa e, vyjadrím minulému týždňu, keď parlament sa rozhodol, e, že podporí rozhodnutie súdu vo veci hody PNR medzi EÚ a Kanadou. Musíme si ešte počkať na rozhodnutie súdu preto parlament eh, odložil svoje hlasovanie. Dúfame, že súd čo skoro vnesie väčšiu mieru jasnosti eh, do aspektov tejto dohody tak, aby doplnkové práva, ktoré ponúka táto dohoda pre cestujúcich, sa mohli naplňať v praxi. Podľa názoru komisie rozhodnutie z minulého týždňa nemá priame dopady na obsah alebo prebiehajúce rokovania o smernici údajov o pasažieroch v EÚ sú tu tri kľúčové body, ktoré súvisia e, so smernicou e, PNR v rámci EÚ. Ehm, potreba vytvoriť takýto systém EU PNR, ďalej balíček o ochrany údajov, ktorý práve je predmetom rokovaní a taktiež rozhodnutie o zachytávaní a ukladaní údajov, ehm, ktorý je založený na koncepte ako PNR. Naďalej budeme podporovať e, argumenty, ktoré mm, počiarkujú e, náš prístup. E, tento systém PNR na úrovni EÚ e, má za cieľ zvýšiť bezpečnosť všetkých obyvateľov Európskej únie. Niektorí z vás ešte stále majú pochybnosti o potrebe spracúvania údajov o leteckých cestujúcich. Ja som ochotný zorganizovať briefing expertov členských štátov, ktorí vysvetlia na skutočných príkladoch, ako tieto údaje o leteckých eh, pasažieroch boli kľúčové v, eh, vo vyšetrovaní závažných zločinov a terorizmu a taktiež bude možno klásť otázky týmto expertom. Bolo by užitočné zorganizovať takéto stretnutie čo najskôr. Vzhľadom na význam eh, pre bezpečnosť občanov EÚ a zároveň vzhľadom na potrebu zachovať európsky prístup k tejto veci. Komisia sa domnieva, že musíme konať čo najrychlejšie. Musíme predvídať tie nástroje, ktoré sú kľúčové a ktoré zavedie balíček o ochrane údajov, len čo sa podarí presadiť v praxi. Komisia sa domnieva, že viacero zmien sa bude musieť zaviesť v návrhu PNR v EÚ, tak aby sa e, zachovali pravidlá ochrany údajov a zároveň, aby sa zaručilo, že návrh bude plne v súlade e, s rozhodnutím o e, uchovávaní údajov jednak posilnenie dohľadu nad uchovávaním týchto údajov na úrovni agentúr, ktoré majú na starosti tieto kroky a taktiež na úrovni úradníka pre ochranu údajov. A ďalej zabezpečenie, aby pracovníci, ktorí budú pracovať na oddelení pre e, spracovanie údajov, budú e, školení riadnym spôsobom e, v oblasti ochrany údajov, taktiež ďalšie ustanovenie na ochranu údajov. A komisia okrem toho dostane lehotu dvoch rokov na miesto štyroch, aby revidovala túto smernicu a aby prerušila potom závery parlamentu. Sme ochotní a odhodlaní pracovať spoločne s parlamentom a s radou, aby sme dosiahli, dosiahli takýto pokrok v oblasti PNR. Celkom iste predložíte pozmeňovacie návrhy na to, aby sa zlepšil návrh eh, o PNR. Ehm, vyzývam vás k tomu, aby ste neváhali predkladať pozmeňovacie návrhy. My s vami budeme eh, na nich spolupracovať. Komisia podporí úsilie zvýraznenia momentálneho návrhu z hľadiska záruk, čo sa týka základných práv. Nemali by sme odkladať prácu na e, návrhu PNR EU. Viacero členských štátov už vytvára svoje vlastné systémy. E, to veľmi dobre viete. Veľmi pozorne sledujeme tento vývoj, aby sme zabezpečili, že to nebude vplývať na ochranu základných práv našich občanov, vrátanie ochrany ich osobných údajov. Nechcem sa vrácať opäť tej istej otázke, ktorá sa týka financovania národných programov PNR. Komisia no, už e, k tomu zaujala jasné stanovisko a ja to chcem jasne e, poznamenať. Dokonca aj bez financovania niektoré členské štáty e, zavedú svoje vlastné národné systémy PNR. Keďže nemáme európske pravidlá o PNR, je tu riziko, že vzniknú e, výrazne odlišné systémy PNR na národnej úrovni, pričom tam bude odlišná miera dodržiavania základných práv. Musíme sa snažiť o zavedenie celoeurópskeho jednotného systému. Okrem toho, komisia v januári chce zorganizovať stretnutie medzi národnými expertmi, ktorí sa zúčastňujú procesu vytvorenia PNR a taktiež za zástupcami národných orgánov na ochranu údajov, aby sa posilnila spolupráca medzi týmito subjektami. Veď napokon musíme zohľadniť ochotu oboch legislatívnych orgánov a preto chcem vyzvať aj vás. Ide tu o prijatie rozumného rozhodnutia. Môžeme pracovať spoločne na tom, aby sme výrazne vylepšili aktuálny návrh a zároveň zabezpečili vysokú mieru ochrany práv našich občanov na úrovni EU. A teraz, ak dovolíte, e, k otázke um, uchovávania údajov. Stará smernica už neplatí, ale telekomunikačné údaje môžu byť kritické pre orgány činné v trestnom konaní a pre orgány pre presadzovanie práva, osobitne v prípade boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Preto musíme preskúmať takú politiku, ktorá zároveň bude zabezpečovať e, plné rešpektovanie právo na súkromie a zároveň rešpektovať právo na e, súkromie údajov a zároveň zabezpečiť aj dobré fungovanie vnútorného trhu. No a komisia preskúma, tak ako aj slúbila, najlepšie možnosti postupu e, v oblasti uchovávania telekomunikačných údajov, pričom vezme do úvahy všetky aspekty. Tu rozhodnutie súdu o smernici je našim sprievodcom pri týchto úvahách. Ja by som vás chcel informovať o tom, že čo sa udialo v otázke zahraničných bojovníkov alebo bojovníkov, ktorí cestujú do zahraničia. My spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme pripravili spoločný prístup, aby sme najlepšie mohli využiť eh, tie európske právo z hľadiska kontroly dokumentov, kontroly osôb. Komisia by chcela pripraviť usmernenia pre hraničné kontroly v blízkej budúcnosti a úzko spolupracujeme s členskými štátmi pri implementácii rýchlych opatrení, ktoré sa týkajú SIS, Schengenského informačného systému. Tieto opatrenia umožnia urýchlený, a, urýchlenú a zlep, zlepšený systém výmeny informácií, ktoré sa týkajú e, bojovníkov, ktorí odchádzajú bojovať do zahraničia. Chcel by som povedať ešte niečo o tzv. inteligentných hraniciach. Keď vychádzame z posledných diskusí o inteligentnej hranici s zákonodarcami a výsledkoch um, um, zlepšenej novej koncepcie. Komisia pripravuje nový návrh a zároveň pripraví aj legislatívny balíček eh, roku 2013, respektíve sa tohto balíčka a Dočak, očakáva sa, že do roku 2015, eh, do septembra 2015 sa táto eh, legislatíva dokončí, respektíve komisia potom pripraví svoje návrhy za koncom roku 2015, prípadne roku 2016, eh, potom čo prebehne revízia existujúcej legislatívy a tá vezme do úvahy aj pripomienky rady aj parlamentu a potom z toho sa pripraví návrh na inteligentné hranice. Spolupráca s parlamentom pri rozvoji eh, inteligentných hraníc je kľúčová pri eh, vedení alebo súčasnom riadení týchto hraníc. Budeme s vami úzko spolupracovať, osobitne aj s dvoma spravodajcami, pani Fajon a pánom Merom. Teším sa na túto spoluprácu aj s národnými parlamentami spoločne. Stretneme sa koncom februára a okrem toho by som chcel poďakovať aj za list, ktorý ste mi zaslali a pozvali ma okrem iného na trilaterálne stretnutie e, v decembri 9. decembra, ale ja vám nebudem preháňať, keď vám poviem, že moja agenda je už e, naplnená na najbližšie 3 týždne. 9. decembra musím byť v Ženeve na dôležitej konferencii, ktorá sa týka um, presídlovania sírskych uh, utečencov a potom bude musieť komisia hneď, eh, musím ísť hneď na kolegium komisárov v Luxemburgu. Takže by som chcel navrhnúť, aby k tomu stretnutie naozaj došlo, pretože je to veľmi dôležité, aby eh, sa toto udialo ešte pred stretnutím Koreperu a môj, eh, bude tam prítomný teda môj generálny riaditeľ. Prijali sme tú iniciatívu, aby sme požiadali k eh, radu, aby vám pripravila tie návrhy politických usmernení pre druhú fázu um, proof of concept koncepcie dôkazov a komisia vlastne prijíma prvé plné právo iniciatívy, ale my chceme predovšetkým úzko spolupracovať s parlamentom a radou a tak, ako ste spomenuli v vašom liste, my naďalej budeme pracovať aj spolu s orgánmi, ktoré sa venujú ochrane osobných údajov. Dámy a páni, prvé mesiace boli príliš tvrdé. Ešte prednež som nastúpil do úradu, už to bolo naplánované množstvo činností a je tu množstvo vecí, ktoré treba ešte stále dotiahnuť. Takže mojou úlohou je tiež eh, znásobiť aj kontakty s parlamentom pri konkrétnych témach a viesť neustály dialog s výborom Líbe. Mojím zámerom bolo začať rokovania už eh, počas minulého Štrasburgu a Avšak som sa žiaľ musel vtedy sústrediť na program plenárky, takže ďakujem pekne za vašu pozornosť. At least one member really predseda. Ďakujem pekne. Jeden poslanec sa snažil vám zatlieskať. Takže to je dobré znamenie. Máme pre vás tiež dobré správy. Máme tu uh, záznam ktorý vo výbore znamená, že každý, e, keď každý jeden poslanec, e, ktorý e, je v tomto výbore, chcel rečnícky čas, dokonca ešte aj tí, čo tu nie sú prítomní, sa prihlásili mailom, že chcú položiť otázku komisárovi, čiže máme, nemáme tu 26 ani poslancov, ale 26 je prihlásených diskusii, takže normálna situácia je, že viacerí poslanci často chcú hovoriť než e, sú prítomní. Takže myslím si, že je to veľmi dobré že majú poslanci o vás taký veľký záujem, ale je tým pádom jasné, že nebudeme môcť e, dokončiť e, túto, tento rozhovor do 5. pretože my, vy ste, pán komisár, dostali pôvodne 20 minút a hovorili ste dlhšie a vy, kolegovia, budete musieť hovoriť maximálne 2 minúty. Koordinátorom dám 3 minúty, pretože ste koordinátori a vy možno, že budete potrebovať 3 minúty. Takže začneme z EPP, ale prosím vás, naozaj skúste byť disciplinovaní a dnes snažte sa pokryť úplne všetky témy vo vašom vystúpení. Skúste sa sústrediť na tú tému, ktorá je pre vás najdôležitejšia. A teda začnem za EPP Robertov. Ďakujem pekne, pán komisár, za vašu prezentáciu. Ďakujem pekne takisto aj za to, že ste dodržali slovo. Um, a keď, že keď e, budeme, čo, čo ste nám slúbili, že poč, budete udržiavať naše kontakty s našim výborom, čo ste nám slúbili počas vypočutia. Takže pokiaľ ide o imigráciu, táto téma je stále veľmi intenzívna a varujúca je to téma, ktorá sa nedá ale však riešiť v izolovaní od ostatných tém, ale musí sa k tomu pristupovať holistickým spôsobom, pretože bez takej holistickej stratégie, ktorá sa bude týkať každého eh, aspektu migrácie a azylu, nebudeme môcť dosiahnuť naše ciele. Čiže to, čo sa deje v Sredomorí, je priamým dôsledkom toho, čo sa udialo v Afrike a čo sa deje v subsaharskej Afrike, v Líbii a podobne. Ehm, nuž, ale my musíme robiť eh, oveľa viac, aby sme mohli eh, bojovať so sieťami organizovaného zločinu, ktorí vykoristujú ľudí a zneužívajú ľudí, tých, ktorí sú najzraniteľnejší práve a v tomto musí Európska únia zohnať svoju dôležitú úlohu a zabezpečiť spoluprácu s, jednak s každým členským štátom, aby sa táto hrozná situácia už ukončila Takže toto sú európske témy, ktoré si vyžadujú európske riešenia. Nuž, a aké sú aktivity, ktoré ste spomínali? Ste spomenuli, že komisia e, bude presadzovať e, posilnený boj proti týmto prevádzačom alebo obchodníkom s ľuďmi a agentúry, ako je Frontex a Európska prvnúka činnosť, tým majú zodpovednosť v týchto otázkach. A pokiaľ ide o PNR, teda s, s pasažierov, bola som spokojná s tým, ako ste spomínali, že rozhodnutie, ktoré bolo prijaté minulý týždeň medzi EÚ a Kanada, nebude mať vplyv na e, podstatu rokovaní e, o smernici o PNR. A podľa mňa a viem, že aj ďalší kolegovia budú hovoriť o tomto. E, táto smernica by mala viesť k zvýšeniu bezpečnosti a mala by zaviesť také systémy, ktoré budú mať e, dostatočnú kontrolu a to všetko by malo byť na prospech všetkým európskym občanom. Napokon ešte k samotnej otázke občianstva. E, toto je téma, ktorá je v vašej, vašom portfóliu a ja by som chcela hovoriť e, aj o, o občianstve, pretože na Malte sa diskutuje o tom, že e, došlo k dohode medzi malskými úradmi a komisiou pre, e, o možnosti pre tých, ktorí kupujú si pasy alebo si kupujú občianstva, aby, e, že nerešpektuje sa požiadavka pre tieto osoby, aby žili aspoň jeden rok na Malte a vraj sa to nerešpektuje. Chcela by som vedieť, aký je názor komisie. Ďakujem pekne. Roberta, som dodržala 3 minúty, tak prosím, keby ste všetci dodržali svoje 3 minúty za SND. Ďak, teraz pani Gicipel, ďakujem pekne. Tá téma migrácie, tá... Táto téma má skutočne veľa aspektov. Jednak dúfam, že spolu s nami sa budete zaoberať voľným pohybom osôb, v rámci Európskej únie, že ich budete chrániť pred e, žiadosťami e, a pohľadávkami z tretich krajín, individuálne právo na azyl. Myslím si, že tu sme veľmi vzdialení takému riešeniu, ktoré by e, zabezpečilo istú cestu žiadateľom o azyl do Európy. No a potom ďalšia vec vo vašom portfóliu je migrácia smerom na naše trhy práce. O tom ste už hovorili. Pokiaľ pod názvom migrácia e, e, myslíme aj na obchodovanie s ľuďmi, tak to ma dráždi, lebo to je zločin. To je obchodovanie zločineckých organizácií s ľudskými bytostiami. Ja by som to nedala medzi migrát, migrantov, ale ja by som to dala do kapitoly E, boja proti organizovanému zločinu, pretože to vedie e, k, skutočne k sérii veľmi nepríjemných e, rozpráv v obyvateľstve. Možno, že teraz je to už zase otázka v oblasti trestného práva a opatrení v oblasti trestného práva a síce, že národní systémy PNR vedú k tomu, že práva ľudí v rámci Európy sú chránené rôznym spôsobom. A to mi prípada zvláštne, pretože všetky členské štáty uznávajú európske hodnoty a európske princípy a zásady. Ako je potom možné, že ochrana týchto práv len preto, že tu máme národné pravidla, tak o rozsah tejto ochrany sa odlišuje. V poslednom týždni sme o tom veľmi intenzívne hovorili a preto by som e, si rada vypočula vaše vyjadrenie k tejto oblasti, pretože pokiaľ ide o oblasť bezpečnosti, tam máme celú sériu opatrení a aktivít od rôznych organizácií na európskej úrovni, ale aj z členských štátov stále počujeme, že tieto najnovšie opatrenia boja proti kriminalite nie sú navzájom prepojené a že teda niektoré členské štáty niektoré opatrenia vôbec nevyužívajú. Tým pádom my nie sme schopní vyhodnotiť, e, či je naozaj potrebné prichádzať s novými opatreniami, s novými možnosťami a do akej miery sú tie existujúce využívané. Chcela by som poved navrhnúť, že v prípade, že sa bude riešiť nový dohovor PNR, chcela by som vedieť, čo sa bude diať s balíčkom o ochrane osobných údajov. Rovnako ma zaujíma balíček s týmito smernicami a ja dúfam, že všetky tieto otázky vyriešime. Posledná vec, ktorá ma zaujíma, je, že aké detailné informácie majú jednotlivé členské štáty o týchto témach. Ďakujem. Pokryli sme mnoho otázok. A teraz za ECR koordinátor. Pán predseda, e, páni komisári, ja by som najskôr rád privítal pána komisára a poďakoval sa mu za rozsiahlu analýzu. Nechcem vás tu nudiť jednotlivými otázkami, najradšej by som Najskôr e, sa vyjadril k tej poznámke o PNR. Keďže som veľmi úzko spolupracoval na tejto téme, tak som chcel e, uspokojiť kolegov aj k tejto téme a Mňa naozaj veľmi zaujíma a som rád, že som si mohol vypočuť, že komisia e, predstúpi s pozmeneným návrhom a tiež som veľmi rád, že sa bude e, pokračovať v tomto návrhu. Budeme veľmi zblízka túto problematiku sledovať. Mám konkrétnu otázku. E, chcel som túto otázku postupu a procedúry nadniesť a rovnako som e, sa chcel informovať o tom, ako sa spracúvajú žiadosti o azyl cez hranice EÚ. Vieme, že tu došlo k takému smutnému e, vývoju a že tu bol istý tlak zo strany členských štátov a preto by som chcel vedieť, či Európska komisia intenzívne sleduje rozdiely a kvalitu postupov spracúvania, pokiaľ ide o týchto ľudí, pokiaľ ide o štandardy, rešpektovanie pravidiel a tak ďalej, a najmä pokiaľ ide o maloleté deti. Sú tu totiž niektoré varovné signály, e, ktoré znepokojujú mojich voličov a ja si hovorím, že nech sú tie argumenty alebo e, štandardy akékoľvek, E, my e, potrebujeme e, poznať podmienky, ľudské podmienky, najmä v situáciách, keď sa riešia prípady detí. No a my vieme, že pri príjmaní detí sa štandardy riešia a často tie podmienky a tie normy nie sú také, na ktoré by sme my ako Európania mali byť hrdí. Ďakujem. Teraz koordinátor. Ďalšie ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán komisár, za to, že e, ste pred náš výbor predstúpili. Mám na vás otázku ohľadne nariadenia o plyne a o opatreniach, ktoré sa týkajú prevádzačstva maloletých. Ako vieme, rokovania a vyjednávania o novom dublinskom nariadení e, e, viedli k tomu, že sme sa vrátili k článku číslo 8 my poznáme už rozhodnutie súdu a, a tieto tri inštitúcie všetky spolí. my sme sa rozhodli, že e, bu, budeme vlastne tú dohodu rešpektovať a to bol vlastne e, návrh, ktorý bol komisiou vysoko ocenený. My sme tento návrh privítali aj vo výbore LIBE a my sme sa tým vyhli zbytočnému transferu maloletých. A ja som osobne veľmi zvedavá a rada by som vedela, že či budete rovnako e, striktní ako vaši predchodcovia a či budete e, skutočne držať túto líniu komisie a že sa nepohnete, aby sa tieto normy e, nezrevidovali smerom nadol, pretože tento rozsudok hovorí, že maloletý nemôže byť e, vrátený z jednej e, krajiny do druhej ako balíček že Európska úroveň tomu, únia to musí robiť lepšie. To je prvá otázka. Druhá otázka. Niektorí ľudia hovoria, že jedno rozhodnutie môže e, prísť, pokiaľ ide e, o to dosiahnuť európske PNR. My vieme, že pred dvoma rokmi výbor Líbe takýto návrh odmietol a ja by som sa, pán komisár, e, rada spýtala, že e, čo sa bude robiť, ak, ak holandský parlament hlasoval proti národnému systému PNR a vláda skoncovala s týmto e, projektom a teraz sa to vráti do národného rozpočtu. Ak sú národné parlamenty proti takémuto systému PNR, ako budete reagovať? Budete aspoň e, približne e, zastávať ten e, záväzný režim? A ak áno, ak ochrana údajov je potrebná a ak je to jedna z vašich obáv, a prečo vy a vaši kolegovia v komisii nevynakladáte všetko úsilie na to, aby sa prijalo rozhodnutie v oblasti smernice o ochrane údajov. To by bol ten prvý krok smerom k definícii jasného operačného rámca, a, ktorý by sme mohli používať e, a patrili by tam aj také nástroje, ako je aj E, získavanie údajov o pasažierov. Ďakujem a očakávam vašu odpoveď. No, nebolo to perfektné, hovorí predseda. Ďakujem, Cecília. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem vám za vaše úvodné slovo. Pokiaľ ide o pristahovaleckú politiku, chcela aby som sa spýtať na jednu vec. Keď hovoríme o tejto politike, musíme si zodpovedať na dve otázky. Prvou je, čo si myslíte o tom, ako by sme mali naďalej zaobchádzať s dublinským systémom? Vy ste z krajiny, ktorá je týmto systémom veľmi často konfrontovaná, ste z Grécka a žiadatelia o azyl e, veľmi často do vašej krajiny prichádzajú, musíte ich príjmať, my vieme, že v podstate ich príjmate stále a myslíte si, že by sme sa mali držať dublinského systému, budete ho aj naďalej presadzovať, alebo tu vidíte nejakú potrebu meniť ho? No a potom je tu druhá otázka, to je otázka resettlementu tam máme program, predstavy v Európskej únii, ale členské štáty sa o túto možnosť veľmi nezaujímajú. Čo chcete urobiť preto, aby sa e, posilnilo využívanie resettlementu, aby sa členské štáty vydali touto cestou? E, to je vec, čo ma zaujíma v oblasti azylu a migračnej politiky. Ďalej Minulý týždeň sme poslali Európskemu súdnemu dvoru dohovor o PNR EU Kanada, no a už teraz je úplne jasné, že rozsudok bude veľmi kritický. E, je to z toho dôvodu, že ukladanie údajov de facto neexistuje. No a my všetci vieme, že PNR e, znamená skladovanie, ukladanie údajov. Takže ja nechápem, prečo sa vy snažíte presadiť tak vehementne, aj keď táto vec je teraz na súde a vy sa napriek tomu tento dohovor snažíte presadiť. Ja si myslím, že to už je na hranici serióznosti. Nemali by sme radšej počkať na rozsudok Európskeho súdneho dvora a až potom jednať, konať? Ja si myslím, že by sme mali takto postupovať. A e, v súvislosti e, s PNR ma tento váš tlak trochu prekvapuje a myslím si, že aj tento dohovor aj tak nakoniec skončí na Európskom súdnom dvore. Ak si myslíte, že sa ho podarí presadiť, ja v tom vidím problém. No a ja sa chcem spýtať, čo chcete urobiť pre balíček o ochrane osobných údajov, ktorý je pre nás oveľa dôležitejší. Ja očakávam, že budete tlačiť na to, aby bol implementovaný balíček o ochrane osobných údajov a že sa budete on zasadzovať viac ako o TNR pani Argentíny. Ďakujem. Tak ako Cecília Wikström aj Cornelia už hovorili o uchovávaní údajov, myslím si, že toto teraz môžeme nechať bokom a ja ako holandská poslankyňa eh, chcem spomenúť otázku dotácie, kde národné parlamenty povedia nie, ďakujeme. Takže ja by som teraz prešla eh, k novému výkladu. Videli sme pracovný plán Európskej komisie, tam sa hovorí, že sa pohybujeme v novej migračnej politike. A vy ste, pán komisár, povedali, že chcete zmeniť diskurs e, celej oblasti migrácie. Ehm, ja teda môžem akceptovať túto zmenu diskurzu, ale chcem vedieť, ako to budeme meniť, keď sa tu jasne hovorí, že v rámci novej migračnej politiky budeme mať operačné opatrenia, aby sme mohli bojovať proti terorizmu a cudzím bojovníkom. Ja si nemyslím, že meníme diskurs a nemyslím si, že hľadáme novú politiku. Ja si spomínam na vaše vypočutie, kde som si ocenila vašu rétoriku. E, keď ste prejavili rešpekt voči migrantom, poukázali ste na potrebu pozrieť sa na rôzne formy migrácie. No a my všetci by sme mali zabezpečiť, a ja to tak interpretujem, že tí, ktorí cestujú do Európy a ktorí chcú cestovať do Európy, aby mohli cestovať do Európy legálne. Máme tu často lode, rôzne člny, na ktorých e, sa plavia ľudia, ktorí hľadajú azyl, alebo často migranti bez oficiálnych dokumentov a často sú tam aj ľudia, s ktorými sa obchoduje. A títo ľudia by nemali cestovať e, do Európy nebezpečným spôsobom, životohrozujúcim spôsobom. A tým, že sa navrhne nová legislatíva v oblasti migrácie, tak vy ste tu vlastne toto obmedzili na modrú kartu ohľadne vašej smernice. No a to je veľmi e, obmedzené pole pôsobnosti. Členské štáty majú veľmi obmedzené možnosti v tejto oblasti a ja si myslím, že na základe tejto smernice o sezónnych pracovníkoch by sme mali e, na, pracovať a hľadať dlhodobejší nejaký právny základ alebo právny základ. To by zmenilo celý diskurs o migrácii. Ďalej tu máme výskum, študenti e, a ďalšie problémy, ktoré s tým súvisia. Tu na nám unikli napríklad opérky. Opérky nie sú súčasťou tejto smernice, ale tie môžu byť rovnako zneužívané. Dobrovoľníci a operky bývajú zneužívaní, pretože nemajú práva. A potom Prepačte, ale Európsk, členské štáty Európskej únie sa dajú do... V Ríme sa stretnú s africkými štátmi, už budem končiť, a príjmu dohodu o krajinách ako Eritrea a budú uvažovať o tom, ako ponechať týchto migrantov v krajine Sudán, Južný Sudán, Eritrea. No tak toto ja si naozaj nemyslím. Ja nechcem teraz E, brániť žiadnej legálnej migrácii. Lola Ferrara z FED, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, dobrý deň. Pán komisár, pokiaľ ide o legálnu e, migračnú politiku, chcel by som sa vrátiť k tomu, čo hovorila kolegyňa z Argentíny. Bojovať proti e, nelegálnej imigrácie je staviť na legálnu migráciu. E, treba, máme tu študentov, vedcov, dobre, to je v poriadku, ale máme. Tu považujeme migrantov za niečo, čo je pre nás ekonomicky užitočné a nepovažujeme ich za ľudí, ktorých treba chrániť. E, pani Sargentini hovorila, že veľké množstvo imigrantov k nám prechádza len preto, že chcú prežiť a chcú prežiť persekúciu vo svojich krajinách. Okrem iného vlastne smernica vedci študenti ne, neprináša odpoveď na tieto otázky. Nelegálna imigrácia v súčasnosti e, nemá žiadne legálne alternatívy, tam je e, právne vákuum a vlastne e, nie je garantovaný žiadny legálny prístup e, k týmto veciam. Na základe vašej odpovedi si myslím, že my môžeme začať skutočne e, bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. A toto často sa tu vlastne zneužíva ľudské nešťastie, ale ak nemáme právny základ, ak nemáme e, právne alternatívy, tak potom vlastne sa tu problém rieši ex post a nie ex ante. A teraz používanie zdrojov Taliansko, e, ktoré vykonalo vyšetrovanie, ako sa používajú fondy v oblasti migrácie, e, dopadlo katastrofálne. Získané výsledky sú skutočne poľutovania hodné. Je tu rozsudok súdneho dvora v Štrasburgu, ktorý hovorí, že Taliansko je krajinou, v ktorej nemôžete mať e, do, dosiahnuť spojenie rodín, pretože tu dochádza k neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu s ľuďmi. A toto hovorí o tom, za akých podmienok sú títo ľudia e, e vlastne prijímaní v tých imigračných centrách v Taliansku. Takže my by sme mali E, bojovať za to, aby tu došlo k dobrému používaniu týchto fondov e, identifikačné procedúry, a to úplne na záver, tieto procedúry a postupy umožňujú používať e, nevyhnutných síl v Taliansku aj mimo Talianska. My môžeme používať silu, aby sme tieto témy a týchto ľudí identifikovali, pretože oni nemôžu dávať informácie o ich identite. Na to sa vzťahuje ochrana osobných údajov. Ďakujem. Týmto sme uzavreli kolo koordinátorov. Nech sa páči, pán komisára, máte slovo, aby ste mohli odpovedať. V otázkach zaznela každá jedna téma, ktorá je obsahnutá vo vašom portfóliu, ale to sa dalo predpokladať. Vidíte, aký široký je zaujímavý záber našich členov. Ďakujem, pán predseda. Από όλους άκουσα σχεδόν όλα εκείνα. Ďakujem. Takmer všetci sa vyjadrili k e, otázkam, ktoré reagovali na moje vystúpenie v úvode. Chápem, že potrebujete vyjasnenie niektorým bodom. Neskôr pokiaľ ide o pani Mecolu pracovný plán na rok 2015 eh, jasne obsahuje európsku agendu pre presťahovalectvo. Súhlasím s tým, že potrebujeme holistický prístup. Keď sa pozeráme na témy, mm, ktoré sú na pláne v najbližších rokoch, odkedy sa objavil tento druh prisťahovalectva v Európe, Európu zaskočil. A pôvodne sme si interpretovali tento druh prisťahovalectva inak. Presťahovalectvo, ktorému čelíme teraz, je iné ako v minulosti, pretože v minulosti bolo eh, fragmentované. Teraz eh, sme však svedkami úplne iného fenoménu. Zhruba pred eh, mesiacom eh, sme absolvovali vypočutie a aj keď som z takej širšej európskej rodiny, naozaj som sa dozvedel veľmi veľa o tomto druhu prisťahovalectva Veľmi mi záleží na otázke základných práv, to všetci veľmi dobre viete. Ja nepripustím, aby sa akýmkoľvek spôsobom prepájal zločin a terorizmus s pristahovalectvom. Toto sú e, zásadne odlišné témy. Žiaľ, zároveň vo svojom portfóliu mám aj témy, ktoré súvisia s bezpečnosťou a ochranou základných práv a Zároveň aj musím zaujať holistický prístup k otázke pristahovalectva. Teda, hlavné strategické smerovanie tejto politiky pristahovalectva spočíva v tom, aby sa zadefinovali jasne podmienky eh, legálneho pristahovalectva. Na vypočutí som sa a k tomu vyjadril, vysvetlil som to. Veľmi správne hovoríte o tom, že je potrebná spolupráca Napokon sme sa na tom zhodli aj v Ríme. Keď sme mali za stolom krajiny pôvodu, krajiny tranzitu, aj cieľové krajiny. Tento fenomén na mnoho rôznych eh, dimenzií, ktoré túto diskusiu oživili, bolo veľmi zaujímavé vypočuť si afrických partnerov Myslím si, že budúcnosť tejto oblasti je veľmi dôležitá a spolupráca bude naozaj kľúčová. Ďalej ste sa pýtali na európsky systém PNR a taktiež e, na posilnenie ochrany údajov. Toto je v súlade s našim politickým plánom. Ja som e, jasne e, popísal v úvode a zopakujem to, ak chcete, že pokiaľ ide o otázku pani Sipel. Ja si pamätám, aký je váš e, názor na túto tému. Opäť to zvorazňujete, ale musíme tu pracovať naozaj spoločne. Som toho názoru, že e, síce e, sa navzájom musíme kontrolovať, e, parlament a komisia, ale musíme predovšetkým spolupracovať tak, aby sme mohli zanechať v minulosti to, čo nefungovalo a snažiť sa pozerať do budúcna spoločne. Isté, že musíme rešpektovať všetky názory, ktoré e, za rokovacím stolom zaznejú. Taktiež e, rešpektujeme ideologické presvedčenie niektorých účastníkov, ale nesmieme zabúdať na to, že musíme na jednej strane dodržiavať e, základné práva a na druhej strane chceme dosiahnuť dynamickejší prístup k problémom, ktorým čelíme. Viete, že terorizmus je faktom dnešnej doby dennodenne proti terorizmu bojujeme a znepokojí nás, čo sa môže udiať v širšom geopolitickom priestore, čo sa týka teroristickej činnosti. A ste, že Európa musí konať odhodlane, taktiež musíme urobiť všetko a proti trestným aspektom pristahovalectva, ako napríklad e, prevádzači pašeráci a tak ďalej. Tu je potrebné zaviesť naozaj veľmi prísne tresty. Musíme spolupracovať s ostatnými krajinami a vieme, že už vzniklo doslova celé odvetvie. Možno vás prekvapím, keď poviem, že mnoho z týchto organizácií je lepšie vybavených ako samotné členské štáty. Majú k dispozícii niektoré naozaj veľmi sofistikované nástroje. Taktiež sme tu zaznamenali v našej snahe zastaviť nezákonné obchodovanie prevádzanie ľudských bytostí v Stredomorí. Pán Kirkop. Áno, keď sa snažíte vyjadrovať e, k vyjadreniu pána Kirkopa, chceme vás upozorniť, pán komisár, že ešte 25 ďalších poslancov čaká na vaše stanovisko. Prosím, prebehnite trošku rýchlejšie tých koordinátorov, nebojte sa, nepohryzú vás, ale to trošku urýchlite, pretože e, ďalších 25 poslancov čaká na to, aby vám položili otázku, inak nebudeme mať čas, aby ste odpovedali aj im. Teda koordinátor môžete trošku um, preskočiť. Trošku sa to vo mne bije. Moje svedomie odpovedať e, a moje podvedomé reakcie. Teraz snažte sa spojiť e, svoje svedomie a podvedomie. Myslím, že poslanci vedia, že nemôžete e, zareagovať úplne na všetko prídete predsa späť, vrátite sa, to si kolegovia jasne uvedomujú. Pani Mecola sa pýtala na maltské e, štátne občanstvo, to je vaša národná záležitosť, ale pokiaľ ide o e, dopad na európske v súvislosti toto sa bude musieť preskúmať s príslušným komisárom pán Kirkop. Mm, sú potrebné zlepšenia k azylovému systému, chceme to zlepšiť. Budeme sa o to snažiť, isté, že chceme vylepšiť eh, všetky body, na ktoré ste dnes poukázali a urobíme to eh, v spolupráci s vami. Nechceme znižovať štandardy v komisii, nechceme e, ustupovať zo žiadnych zákonných práv, ktoré sú súčasťou tejto politiky. Viem, že výbor Libe zamieta systém PNR. A ja si myslím, že to musíme preto zlepšiť. Nepoznám podrobnosti holandskej situácie, ktorú popisujete, ale môžem vám zaručiť, že Veľmi pozorne zvažujeme situáciu a taktiež veľmi pozorne budeme zvažovať aj naďalej ešte predtým, ako vám preložíme konkrétny návrh. Nechcem už naťahovať viac čas, viem, že ešte máte mnoho otázok, ale ak dovolíte ešte jedna poznámka. Systém PNR je úplne oddelený od uchovávania údajov a chcel by som vás vyzvať, aby ste zaujali realistickejší prístup k spolupráci, aby ste sa snažili preskúmať všetky možné alternatívy, čo sa týka chytávania, uchovávania údajov. Môžem vás ubezpečiť, že ja sa nebudem snažiť nejako unahľovať. Musíme eh, prenechať eh, dostatok času ústavným súdom členských štátoch, aby to preskúmali a potom budeme eh, analyzovať rozhodnutie súdu. Ďalej, ja som pani Sargentini nechcel, nechcel prepojiť otázku terorizmu a zahraničných bojovníkov. Ja som naozaj mal na mysli všeobecnú e, tému v mojom portfóliu a portfóliu komisie. Ako som povedala, pracujeme na tom, aby sa zlepšila situácia v oblasti legálnej formy pristahovalstva. Chceme predložiť integrované návrhy, tak aby sme mohli e, mať čoskoro už novú politiku pristahovalectva. Ďakujeme pekne. Čo sa týka zákonného pristahovalectva, e, to spomenula pani Ferrara, ja som už odpovedala a taktiež som to spomenul v úvode svojho vystúpenia. Musíme teraz pristúpiť k otázkam jednotlivých poslancov. Máme ich 25 Pani Vikstrom, ja som sa pýtala konkrétne na deti a na maloletých bez sprievodu. Ja by som naozaj veľmi rada dostala odpoveď na moju otázku. Ak dovolíte, povedal som v úvode, že neexistuje prípad, v ktorom zmeníme našu politiku. Povedal som to jasne. Dobre. Laura per avere eh, una risposta agli interventi. Ja som iba chcela dostať odpoveď na moje otázky, najmä pokiaľ ide o identifikáciu, ale nedostala som odpoveď. Môžete zopakovať, prosím? It was legal. legal The issue was legal roots. Išlo o legálne formy a trasy vstupu a problémy, problémy ktoré súvisia s identifikáciou. Komisár hovoril o humanitárnych vízach. Ja tu nechcem odpovedať e, na miesto neho, ale možno by ste ma mohli zamestnať, pán komisár. Myslím, že to stačí. Naozaj som znepokojený, pretože Cornelia. Nech sa páči. Prepačte, ja som inak veľmi trpezlivý človek, ale naozaj si neodpovedali ani na jednu jedinú moju otázku. Ja e, chcem od vás len jednu jedinú odpoveď. Či si myslíte, že teraz by sa malo pracovať na ďalšom systéme EUPNR, aj keď minulý týždeň sme odložili rozhodnutie Európskeho parlamentu, zaslali sme to Európskemu súdu, čo sa týka dohody medzi EU a Kanadou a tým pádom je smernica o ukladaní údajov fakticky neplatná. Áno, ja si myslím, že musíme pokračovať v tomto úsilí. Myslel som si, že som to povedal jasne. Môžem vám odpovedať naozaj veľmi otvorene. Musíme sa držať rovnakého smerovania. Teda Európsky systém PNR je našou cestou. Pokiaľ ide o požiadavku právneho stanoviska súdneho dvora o dohode EU-Kanada. To sa ešte len uvidí. Myslím, že som to v úvode povedal jasne. Dobre, kolegovia. Teraz už musíme byť naozaj disciplinovaní. Máme tu 25 poslancov, ktorí e, sa chcú opýtať e, na ďalšie veci. Máme tu spravodajcov, bývalých spravodajcov, budúcich spravodajcov a tí si zasluhujú, aby dostali dostatok priestoru. Takže začneme. Je to totiž veľmi nespravodlivé voči ním. Takže už žiadne doplnkové otázky. Začíname v zozname rečníkov. Dve minúty, prosím, maximálne dodržte rečnícky čas. Dokonca aj menej ako dve minúty môžete využiť. Vyjadrite sa priamo v téme, pretože budete mať priestor opäť sa pána komisára pýtať v budúcnosti. Pani Folsen, eh, ďakujem. Dobrý deň, pán komisár. Ďakujeme za to, že ste eh, prišli, predniesli nám eh, svoje úvodné vyhlásenie. Chcem sa opýtať na dohodu medzi EÚ a tretimi krajinami. E, povedali ste, že je to výrazný nástroj proti e, nezákonnému presťahovalectvu, pretože zabezpečí dobré vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami. A taktiež to vyšle jasný signál prevádzačom, ktorí sa snažia obohatiť na tomto procese. Chcem sa vás opýtať, či na základe týchto dohôd s tretimi krajinami, ktoré boli rozšírené, či očakávate, že sa budú ďalej rozšírovať a ďalej sa chcem opýtať, či pán komisár preskúmal funkčnosť a operatívnosť z hľadiska úspešnosti týchto dohôd. Ďalej druhá otázka. Ak sa nemýlim, niektoré tretie krajiny, aj keď podpísali tieto dohody, ich nedodržiavajú. Vieme, že tu máme skôr bič a nie cukor, ale sú tu aj e, možno ďalšie výnimočné opatrenia. Celkom my si sa zhodneme na tom, že je to mimoriadne dôležitý a významný nástroj v podpore e, zákonných fóriem presťahovalstva, ktorá je kľúčová. Vo vašom programe ďakujeme pekne. Ehm, dáme slovo viacerým a potom dostane slovo pán komisár Anna Gomeš. Pán komisár, podporujem to, čo povedala pani Sargentini o tom, že je neslychané, že sa stretávame s vládami ako Sudánska, Eritrejská, Etiópska, ktoré produkujú eh, utečencov a našich pristahovalcov, pretože eh, vedú vojnu voči svojim vlastným eh, ľuďom. A je absurdné, že s nimi uzatvárame dohody. Vy hovoríte E, že pristahovalci, ktorí vkladajú svoje životy do rúk e, prevádzačov a pašerákov, e, že sa snažíme hľadať legálne formy na vstup do EÚ, ale sú aj takí pristahovalci, ktorí prichádzajú do EÚ, dostávajú úplne kráľovské prijatie, červený koberec. A tu nejde len o národnú otázku, ide tu o európsku otázku, ide tu o integritu šengenského systému a taktiež ide tu o našu vlastnú integritu, pretože je to systém, ktorým sa dováža organizovaný zločin. Ja tu hovorím o Portugalsku a Portugalsko pritom nie je jediná krajina. Pred niekoľkými týždňami bol e, zatknutý e, šéf hraničnej policie a taktiež ďalšie e, vedúce osobnosti systému spravodlivosti, pričom sa odhalila siete trestnej činnosti, e, keď sa zneužíval systém zlatých víz. A som si istá, že tu nejde e, len o prípad korupcie na najvyššej úrovni. Ide o to, že tento systém nemá zapracované e, kontroly, možno aj kontroly proti praniu špinavých peňazí. Včera ministerka Portugalska povedala, že systémy kontroly existujú, ale neexistujú. Ja som sa jej priamo opísala, opýtala a neodpovedala Pýtala som sa na konkrétne mená. Viac ako 3000 ľudí dostalo zlaté víza v Portugalsku. Tu nejde totiž len o žiadateľov priamo, ale o ich rodinných príslušníkov taktiež. Nemohla som e, sa zúčastniť ďalšieho užšieho stretnutia s ministerkou. Tu nejde len o porušenie základných princípov rovnosti a základných práv. Ide tu o postupy, ktoré nesmie komisia naďalej zanedbávať. Ďakujem, Sorry. Ďakujem, pán predseda. V šiestej dvojročnej správe o fungovaní šengenského priestoru, ktorá nám bola dnes ráno predstavená, sa hovorilo o tom, že rada ešte sa nevyjadrila e, k zrušeniu vnútorných kontrol s Bulharskom a s Rumunskom. Komisia však plne e, podporuje prijatie Bulharska a Rumunska do šengenského priestoru. Môžete vy potvrdiť tento záväzok komisie a aké sú podľa vás ďalšie etapy krokov e, v oblasti prijatia Bulharska a Rumunska do tohto priestoru, ale tiež by som bola rada, keby ste mi mohli nejaké detaily o tejto situácii povedať, e, ako aby sa tieto dve krajiny mohli plne zúčastňovať európskeho projektu, na ktorý tak dlho čakajú. For, uh, stick... Ďakujeme, ďakujeme za to, že ste dodržali rečnícky čas. Barbara Spinelli. Grazie, prezidente. Ďakujem. Pán predseda, dobre popoludne, pán komisár. E, na vypočutí e, sa hovorí o systéme. Prečo si myslíte, že e, o tom, čo sa deje teraz. Čo si myslíte o tom, čo sa v súčasnosti deje v Atenách? Na námestí Syntagma sú sírčania, ktorí držia hladovku. Sú to ľudia, z ktorých viacerí boli už odvezení do nemocnice. A je to perverzná situácia. Oni e, sa chcú premiestniť do tretej krajiny, ale sú v krajine, do ktorej prišli a to v súlade s Dublinom. A grécka vláda povedala, že im nemôže garantovať útočište ani prácu. A sme tu teda e, v tejto oblasti práva, e, ktoré e, sú tieto oblasti v takej zóne, ktoré nepokrýva právo. A krajiny vlastne musia rešpektovať základné ľudské práva, ako povedala kolegyňa Ferrara. Ona už spomínala Taliansko a e, v súlade s rozsudkom Štrasburského súdu e, nemá Taliansko kapacitu garantovať e, podmienky dôstojného prijatia. Čo teda chcete robiť, aby sa tieto dramatické situácie, ku ktorým dochádza aj v Grécku, vyriešili? A čo sa stane, ak dôjde e, k masovým prílevom utečencov? predpokladáte, že sa bude aplikovať smernica 2001, kde sa hovorí o solidarite medzi jednotlivými krajinami UE, alebo nemyslíte si, že by sme mali e, zrevidovať nariadenie Dublin 3, aby sme sa vyhli opakovaniu takýchto situácií, lebo máme tu ľudí, ktorí chcú ísť do jednej krajiny, a táto krajina, e, kde sú, tak tam nemôže jednoducho zostať. Ďakujem. Pán predseda, pán komisár, e, hovoríme tu o ľudských právach na, v leteckej situácii. Keď hovoríme o kontrole hraníc, musíme zdôrazniť, že ochrana ľudských práv E, právo stáva bokom. Nariadenie z roku 2011 a stratégia základných práv e, pre agentúry nezabezpečila hmatateľné výsledky a stále tu chýba transparentnosť a demokratická kontrola. Aké konkrétne opatrenia chce komisia navrhnúť, aby sa s takouto situáciou skoncovalo? Európsky e, ombudsman e, navrhol individuálne e, plány riešenia v prípade porušenia individuálnych práv zo strany Frontexu. Môžete e, takýto dispozitív alebo takéto, takúto procedúru vytvoriť? Ďakujem. Okay, uh, Mrs. Holmeyer. Pani Holmeyer, nech sa páči. budete teraz hovoriť ako e, bežný e, občan, nie ako koordinátor. Ja prichádzam práve e, z výboru pre rozpočet, tam prebiehajú veľmi tvrdé rokovania. Chcem sa poďakovať za vašu návštevu. Myslím, že v najbližšom období budeme mať pred sebou mnoho za vážnych otázok. Jednak ako sa postaviť k uzneseniu k situácii v Stredomorí, ako odpovieme na otázku toho, že na jednej strane sú tu utečenci, ktorí nemajú e, šancu prežiť doma alebo vôbec tam ostať žiť a potrebujú legálne spôsoby príchodu do EÚ a na druhej strane, ako sa postaviť e, k prevádzačom a pašerákom, ktorých činnosť sa rozšírila do neuveriteľných rozmerov a obohacujú sa na utrpení iných, ako minimalizovať ich činnosť e, ale taktiež otázka, ktorá súvisí s tým, že vnútorná bezpečnosť EÚ a občanov EÚ je e, čoraz zložitejšia vzhľadom na toho, že terorizmus e, islamského štátu a taktiež ich štrupulóznosť a brutalita, takéto forma terorizmu musíme tomu čo najviac zabrániť v Európe aj nadnárodných bojovníkov v ich šírení, respektíve e, v ich možnostiach, aby tu nemali možnosť vykonávať žiadne atentáty v EÚ a aby svoje bláznivé nápady nemohli tu realizovať. A v tejto súvislosti musíme tiež zabraniť tomu, aby tu v Európe mladí ľudia mm, im nemuseli nalietať na ich bláznivé nápady a aby, ak už naletia, aby sa dostali z tohto omámenia terorizmom. Myslím, že máme pred sebou teda veľa eh, veľmi závažnej práce. Ďakujeme pekne, Monika, za to, že si dodržala ročnícky čas. Pán eh, Kirkos, ďakujem. Vážený pán komisár, srdečne vás vítam. Chcel by som dodať k tomu, čo povedala pani Spinelli, že Eh, utečenci, ktorí držia hladovku, eh, sa chcú dostať do tretích eh, krajín. Možno v pondelok na stretnutí by ste sa mohli venovať aj tejto téme. Nechcú teda ostať v krajine, v ktorej sú zakotvení teraz. Možno by sme sa mohli venovať aj ich situácii. Nemôžeme predsa pripustiť, že umrú v dôsledku hladu a chladu. 1. januára 600 mladých ľudí v Grécku už nebude môcť pracovať v mimovládkach. Vyvoláva to obrovské reakcie verejnosti, nedostanú e, platby za svoju činnosť a možno, aby e, na to mala Európa nejakým spôsobom reagovať. Ďakujeme pekne teraz, pán komisár, sa už e, trošku zdelujeme možno tých zásadných tém, ale ja by som sa vás chcela opýtať, či chcete neskôr odpovedať e, na doteraz položené otázky, pretože ešte máme zhruba 12-13 poslancov, ktorí ešte chcú klásť ďalšie otázky. Chcete teda radšej počkať až do konca a potom e, odpovedať na všetky zároveň? Ja by som najskôr odpovedala radšej na týchto niekoľko. Chcem teda požiadať a poslancov, aby sa vyjadrili, či s tým súhlasia. Dobre. Komisár kratosti odpovie a potom pristúpime k ďalšiemu kolu. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem. Najskôr Chcem povedať, že áno, podporujeme medzinárodné dohody. Teraz eh, spolupracujeme s viacerými krajinami ako v minulosti a taktiež eh, presadzujeme dohody o mobilných partnerstvách. Tie považujeme za veľmi eh, významné. Povahou týchto dohôd je viacdimenziálny prístup a Isté, že hovoríme aj e, o nutených návratoch utečencov a taktiež o voľných vízach veľmi správne. Poukazujete na tieto témy, ja som to tiež spomenul. Pani Gomez, myslím, že v dialógu sa veci dajú dosiahnuť. Ja som presvedčeným zastancom dialogu, tak ako aj vy spolu s ostatnými spolukomisármi, pretože naozaj eh, v komisii je veľká miera synergie vo veciach a v kompetenciách, ktoré máme na starosti. Nechceme, aby existovali absolútne žiadne medzery, teda hovoríme naozaj o všetkom. Hovoríme aj o politických vývojoch a taktiež o priamých eh, pozitívnych dopadoch na základné práva. Hovoríme o to s pánom Timmermansom. A myslíme si, že to, čo sa napokon schváli, vytvorí stabilný systém eh, v rámci eh, širšieho legislatívneho prostredia v EÚ, teraz čo sa týka Bulharska a Rumunska. Povedali ste, že a napokon hovorili sme o tom aj na vypočutí, jasne sa ukazuje, že komisia sa zaviazala otvoriť tie dvere Schengenu, Rumunsku a Bulharsku. Myslím si, že keď tieto krajiny sa podrobia pravidlám šengenského priestoru e, za pomoci Európskej únie. Podľa mňa to bude fungovať e, veľmi dobre. Je pravda, že e, sa tu vyjadrili rozličné názory. Niektorí spochybňujú schopnosť týchto dvoch európskych krajín plniť svoje záväzky. Európa, komisia pardon, im však tomto pomôže a poskytne taktiež e, pomoc e, v prípade potreby, aby sa tieto dve krajiny mohli stať súčasťou všetkého priestoru. Pani Spinelli a pán Kirkos hovorili o situácii v Aténach. Informovali ma grécké orgány o tejto situácii, teda poznám ju podrobne. skupina sírskych utečencov predovšetkým nie je ochopná uchádzať sa o azyl z dobre známych dôvodov. Ako hovoríte, je tu istá medzera. Viem, že grécke eh, orgány im poskytujú eh, riadnu pomoc, Ide o skupinu sírskych utečencov, ktorí sú zhromaždení na námestí v Atenách. V pondelok vycestujem do Ženévy, kde prebehne rozsiahla diskusia práve na túto tému, na tému sírskych utečencov. Momentálne e, toky pristahovalcov sa zintenzívňujú a vyvíja to tlak na susedné krajiny. Hovoríme tu o Grécku, ale vlastne sa to týka všetkých krajín. A to, či sa niektorý z nich bude uchádzať o azyl, je na nich, je to ich rozhodnutie. A neexistuje právny e, spôsob, ako členský štát môže niekoho presvedčiť, aby sa uchádzal o azyl, aj keď daná osoba zjavne potrebuje humanitárnu pomoc. Chcem ešte upozoriť na ďalšiu vec. Členské štáty majú právnu povinnosť ziskiť totožnosť jedincov, ktorí prichádzajú na ich územie a potom prijať ďalšie potrebné kroky. Títo ľudia nie sú ochotní akceptovať tento proces. A to sa nedieje len v Grécku, deje sa to aj v iných krajinách v Európe. Pokiaľ ide o sírčanov, je tu dohoda medzi členskými štátmi, že nemôže nastať dobrovoľný návrat týchto utečencov späť do ich krajiny pôvodu vzhľadom na situáciu v Sýrii. Ja viem, že už od roku 2010 eh, sa to uplatňuje v praxi v rámci azylového programu, tak aby sa bojovalo proti systémovým eh, zdyhaniam. Teraz sa spozorovali. Ako som už povedal, eh, komisia prijala iniciatívu a prerokuje to Budeme o tom hovoriť taktiež na medzinárodnej úrovni v Ženeve. Pokiaľ ide o Frontex a základné práva, áno, mm, musíme ich neustále zdôrazňovať. Každá správa sa veľmi pozorne preskúma. Nezabúdajte, že aj vy ste schopní vykonávať kontroly. A všetko, čo sa deje v parlamente, pozorne sleduje komisia. Naozaj to musíme teraz trošku urýchliť, hovorí predseda. Barbara, faktická poznámka. Pán komisár, akú formu podpory poskytuje grécka vláda, nedáva im jedlo. Sú to ľudia, ktorí potrebujú lekárskú pomoc. Odkiaľ máte tieto informácie? Práve ste mi povedali, že eh, potrebujú lekárskú pomoc, eh, veď eh, aj lekárska pomoc je forma pomoci a Grécko im ju poskytuje. Tu nejde o to, prečo títo ľudia sú na ulici, súhlasím s tým, čo hovoríte. Ako som už povedal, je tu právna medzera. Ale ja som nadobudol taký dojem, a mám informácie priamo z Aten. Ak máte iné informácie, veľmi rád si ich vypočujem. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme ďalej. Pani Mejer. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik heb nog een aantal... Ďakujem pekne, pán predseda. Mám viaceré otázky, ktoré som chcela položiť eh, komisárovi. Jedna či komisár zamýšľa eh, pripraviť eh, príjmacie centra v afrických e, krajinách, či by nejakýmto spôsobom sme nezvýšili e, záujem o Európu. Ďalej, ďalšia otázka, či Európska komisia by chcela e, vytvoriť nejaký nadnárodný systém kontroly hraníc, ako by sa to malo vytvoriť. A napokon, takisto ste sa dotkli aj džihadistov a džihadistických bojovníkov. A neviem, to, že by malo byť možné vycestovať žihadistom, ale nemôžu sa vrátiť. Ja som počula v viacerých štatistikách o tých e, žihadistov, ktorí odišli z Európy a potom sa vrátili. Chceli by sme vedieť, koľko žihadistov teda odišlo z Európy tam bojovať a koľko sa z nich vrátili naspäť do Európy. Ďakujem teraz Frank Engel. Ďakujem pekne, Claude, aj vzhľadom k nedostatku času aj iným okolnostiam. V podstate ja nemám otázku. Ja som skôr iba mal návrh. E, prvá vec e, PNR, zoznamy pasažierov. Absolútne súhlasím, že treba pracovať e, na tomto európskom PNR a musíme to robiť už keď aj len preto, aby sme v budúcnosti mohli aspoň spolupracovať s ostatným svetom, ktorý podstate tie všetci idú systémom vytvárania systémov zoznamov pasažierov PNR, preto by sme mali teraz e, zastaviť, e, keď, aby sme nedostali to, čo sme chceli v tejto oblasti Avšak my tu hovoríme s kontinentom, ktorý, o ktorý som mal veľký záujem už dlhý čas a to je africký kontinent. A spôsob, ako by sme mali komunikovať alebo zaobchádzať s Afrikou, tak aby sme trošku uh, u, u, uľahčili alebo znížili ten, to, ten uh, veľký nápor na, alebo to množstvo utečencov, pretože napríklad taká Eritrea, poviem veľmi dobre, že väčšina ľudí by chcela zostať tam, ale keď sa z nej stane e, z Eritreji v podstate veľké väzenie, tak je potrebné, aby sme prijali rôzne politiky, konsolidácia štátov v Afrike. Ja viem, že to nie je niečo, čo komisár pre migráciu či pre ľudské práva môže robiť osamotenie, ale čo môže robiť tento komisár spolu s kolegami, je trvať na tom, že keď sa nám nepodarí vybudovať e, poľahlivý e, štát na južnej strane Stredomoria, tak e, jednoducho mnohé z našich politík zostanú len prázdne a viem, že tento, toto portfólio e, aj bude veľmi dôležitý váš, váš postoj k tejto otázke v rámci vyvíjania tlaku na kolegium komisárov. Teraz e, má slovo Fernando. Ďakujem pekne. Tiež vďaka e, mal nedostatku času ja budem, vám pošlem telegram, lebo ja som mala viaceré otázky, ktoré sa týkali kombinácie E, kontroly hraníc a základných práv. Prvá by sa týkala e, návrhu pre vízový kódex, ktorý sa týka povinná reprezentácia, čiže teda e, akým spôsobom to teda má vyzerať. Potom druhá otázka sa týka tých návratov E, mali sme diskusiu aj v plenárke v Štrasburgu minulý týždeň, pretože je tu potreba konať. A keby ste nám e, uviedli niečo k tomu. Ďalšia otázka súvisia sa s predchádzajúcou humanitárne víza. To je niečo, o čom sme diskutovali viacrokrát, teraz je ale karta na vašej strane. Ďalej je tu správa, ktorú sme mali dnes do poludnia, správy o, z agentúry o základných právach. Počuli sme o rôznych e, zneužitiach Eh, základných práv alebo porušovanie základných práv na hraniciach, na letiskách. Čo môžeme urobiť preto, aby sme zlepšili situáciu? A napokon ešte pripomienka, ktorá sa týka posledného rozhodnutia súdneho dvora k správam skupiny LGBT. Čiže ľudia v Holandsku sa stiažovali alebo sa obrátili na holandskú eh, hraničnú stráž, e, ktorá uplatňuje stereotypný prístup k ľuďom e, skupín LGBT a to malo by byť neak, to je neakceptovateľné, teda takéto správanie podľa rozhodnutia e, súdneho dvora. Máte nejaký zámer konať e, v tejto oblasti taktiež? Ďakujem. Teraz nasleduje pán Tomáš Časkovský. <clears throat> Thank you, Claude. <clears throat> Sometimes it's very... Tomáš Dechovský, ďakujem pekne, Claude. Ja viem, že je veľmi ťažké e, vysloviť moje meno. Predseda sa ospravedlňuje. Asi je lepšie ma jednoducho označiť e, Tomáš. Ďakujem, pán eurokomisár, za to, že ste tu dnes prišli k nám. Mám na vás niekoľko otázok, niektoré vám pošlem skôr e-mailom, ale je tu jedna vec, ktorá ešte nebola otvorená a síce je to otázka, že sme dostali informácie ohľadne toho, že časť imigračných tokov je v súčasnosti pod kontrolou ISIS. Máte aj vy podobné informácie a dokázali by ste nám k tomu po prípade niečo bližšie povedať. Dru- druhá otázka. Do Českej republiky sa dostalo 1500 líbyčanov cez niektoré konzulárne e, úrady Európskej únie na šengenské víza. Títo ľudia nie sú vôbec zaregistrovaní E, v šengenskom systéme, neprešli šengenskou procedúrou. Ako sa vy osobne pozeráte na to, že niektoré štáty obchádzajú azylový alebo imigračný proces tým, že rozdajú víza niektorým utečencom a tí potom e, prúdia do celej Európskej únie. No a posledná, tretia vec, na ktorú sa chcem spýtať. Včera som bol tieňovým spravodajcom Eh, v oblasti pre eh, vnútorné aj vonkajšie hranice. No a včera bolo povedané, že Frontex nespolupracuje s členskými štátmi a že sa nevyužívajú niektoré nástroje, ktoré sú platené z tohto fondu. Eh, budete pracovať na zlepšení celej záležitosti? Ďakujem. Okay. Uh, Ďakujem pekne. Teraz nasleduje Tania Fajon. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Teším sa, že ste si naozaj vám, máte, vám záleží na, tých, na legislatíve, ktorá sa týka inteligentných hraníc. A myslím si, že však e, za veľký záujem v našom výbore e, tento materiál a vy preto ste aj vraveli, že by ste možno stiahli tento návrh, prípadne pripravili revíziu. My sme mali túto viaceré rokovanie v Európskom parlamente e, a budeme mať takisto aj rokovať eh, s národnými parlamentami o tejto otázke, ale hlavná otázka, ktorá zatiaľ nebola zodpovedaná, je následovná. Akým spôsobom eh, budeme my využívať eh, inteligentné hranice a ako to zabezpečíme aj z hľadiska e, tých e, nákladov a duplicitou s existujúcim systémom. Je tu takisto otázka ochrany údajov, či, by ten, či tento nový e, hraničný systém ma, bude proporcionálny k tomu cieľu, čo chceme dosiahnuť to znamená bezpečnejšie hranice a lepší prechod cez hranice. Čiže kto bude mať prístup k údajom, aké to budú údaje, e, aké to budú justičné orgány. E, včera sme mali stretnutie aj s talianským predsedníctvom ktorý vedie, ktoré vedie rokovania o inteligentných hraniciach a čakáva sa nový návrh Európskej komisie, tak ako budeme my postupovať v Európskom parlamente voči tomu, keď to bude pilotný projekt, členské štáty už e, vlastne postupujú v tomto v tejto aktivite, ale znamená to, že justičné orgány majú mať prístup k osobným údajom a to je vlastne hlavná obava. Takže to prvodne to v návrhu komisie nebolo a teraz to je týmto smerom. Pán Coelho. Thank you, Chair. Uh, thank you, Commissioner. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás. Ja by som sa chcela venovať dvom otázkam, ktoré sa týkajú balíčka inteligentných hraníc Smart Borders. Pokiaľ ide o tento balíček Smart Borders, ja by som chcela privítať vaše rozhodnutie stiahnuť túto iniciatívu z Európskej komisie a pripraviť novú. Ďaku, ďaku, za to ďakujem. Komisia hovorila o tom, že sa pripraví pilotný projekt a to, ako to má postupovať. Na našej schôdzi 16. oktobra sa som vyjadril, prečo tento projekt sa nedá zvládnuť pretože je to proti právnemu základu existencie tejto agentúry. Zároveň to presahuje rozpočtové kompetencie tohto parlamentu, pričom je to nebezpečný precedens pre budúcnosť. Moja otázka je, že môžete ubezpečiť tento parlament, že tieto pred, predpisy EÚ budú rešpektované. Ďalšia otázka sa týka e, záchranných operácií. Tá medzinárodná organizácia o migrantoch uvádza, že viac ako 3000 osôb zomrelo pri snahe dosiahnuť taliansky e, ke pobrežie. My chceme riešiť tento problém, ale tiež nemôžeme týchto ľudí nechať len tak zomierať. Čiže ja som mal správu minulý rok e, o správe a my sme hovorili, že musí Frontex dodržiavať medzinárodné právo, ale teraz oni nemajú dostatok peňazí. A ako to vyzerá v prípade operácie Tuton, ja by som chcel vedieť, čo si o tom myslíte. Ale to znamená, že máme dva pravidlá pre rovnaké misie. Sú európske misie, ktoré musia dodržiavať našu legislatívu, ale nie tie medzinárodné operácie e, alebo medzinárodné právo. Čiže neviem, chcete, ste ochotní eh, pri, eh, akceptovať európsky prístup k tejto činnosti? Myslíte si, že mali by sme zvážiť eh, aj šengenský vodný kódex, aby bol vypustený? Ďakujem teraz Silvi. Tento, tento kvíz je veľmi zaujímavý a toto bombardovanie k otázkami pripomína vaše vypočutie, ale myslím si, že musíme pokročiť dopredu stratégii konkrétnych návrhov. Mám dve stručné otázky. Poprvé, e, prevádzači e, a obchodovanie s ľudskými bytostiami. Prečo už o tom nepočúvame viac hovoriť a pokiaľ ide o nariadenie e, Dublin 3, ak má dôjsť k nejakému vývoju v oblasti rozdelenia žiadateľov, podľa vás, e, podľa akých kritérií? And let me just say that... Dovolte, aby som povedal ešte prvnež prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. potom, čo povedala Silvi Gojem, ja si myslím, že nebudeme sa toto komisára pýtať o toto isté opäť, pretože mnohé otázky sa opakujú, niektoré sú veľmi konkrétne, možno na niektoré otázky bude treba si dlhšie rozmyslieť odpoveď, takže v um, budúcnosti budeme pripravovať tieto otázky tak, aby um, to bolo podľa téma podobne, čiže to je niečo, čo musíme robiť. Čiže vlastne každý kolega musí mať možnosť položiť prvú otázku, musí mať možnosť položiť prvú otázku, aj keď sa nám to javí ako maratón, tak je to tak, to, to podľa predpisov musíme mať a e, ďalšie schôdze už potom budú viac cielené alebo konkrétnejšie ďalšia otázka. Nasleduje teraz pani Žoli. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pán komisár. Je t- e, chaos sveta e, vytvoril tieto migračné toky a sú tu isté e, protirečenia medzi tým, že my znižujeme humanitárnu pomoc, rozvojovú pomoc drastickým spôsobom. A vy viete, že my o štvrtinu znižíme humanitárnu pomoc dnes platíme za 8 miliónov sírskych utečencov. Čo si myslíte, že sa stane, keď s tým skoncujeme, pretože už nemáme peniaze, je potrebné konať. A možno, že na tejto úrovni vy ako komisár a potom aj e, v tej imaginárnej línii e, týchto 3070 utopených imigrantov v stredozemnom e, mori, to je e, menej ako e, obete teroristov, ale ja si myslím, že je dôležité, aby sme zvýšili baťko, je potrebné zastaviť toto miešanie imigrantov s teroristami, imigrantov s kriminálnikmi. To sú ľudia, ktorí jednoducho ušli pred nebezpečenstvom a sú, my musíme sa za nich e, zodpovedať. Myslíte si, že e, budovanie múrov, tak ako v Kale e, to chcú urobiť, že to bude mať nejaký vplyv na imigráciu? Myslíte si, že sa tým zníži množstvo mŕtvych? A čo si myslíte o kameronových slovách, ktorý chce obmedziť slobodu pohybu? v budúcnosti. No a na záver by som sa chcela spýtať, e, Triton, ktorý už vyše mesiaca funguje, koľko ľuďom sa pomohlo, ako to bude financované, ako to bude koordinované. Tu presne ilustruje to, čo som povedal, že aká, čo sa tu dá stihnúť za jednu hodinu naozaj uh, sú tu veľmi komplikované otázky. Chcel by som ešte povedať, že táto časť členov, eh, ktorým som zatiaľ nedal slovo, sľubujem, že dám. Nech sa páči. Eh, myslím, že moje meno sa vám nikdy nepodarí eh, sa naučiť vysloviť, hovorí poslanec. Ja som chcel vedieť len reakciu komisára na e, vyjadrenia Davida Camerona minulý týždeň v piatok o tom, ako bude sa zaobchádzať s európskymi migrantami v, rámci britského práva v budúcnosti. E, získali ste cenu za najstručnejšiu odpoveď, e, otázku dnešného dňa, pani Veržia. Merci. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, pán komisár. Pripomenuli ste nám, že e, veľ, veľmi stojíte o ľudské práva ako počas vášho vypočutia. Gratulujem vám, ale my vás budeme posudzovať na základe činov a konkrétnych návrhov. Takže pokiaľ ide o tie otázky ohľadne migrantov, tie sa tu akumulujú. A situácia v stredozemnom mori, kde od začiatku roka zahynulo 3700 ľudí, je vážna Európsky kontinent sa stáva tým najnebezpečnejším kontinentom pre migrantov. To je naozaj dobrá bilancia. Kto sú títo mŕtvi? A tam, to sa chcem spýtať. Sú to predovšetkým dnes e, v prvom rade Sýrčania, Eritrejčania, Somálci, Sudančania, Afgáni, Palestínčania chaos sveta a všetci sú potenciálnymi žiadateľmi o azyl a, a vzťahuje sa na nich právo medzinárodnej ochrany. A je to jeden problém. Tým problémom je Dublin 3. A čo s tým chcete robiť? Ďalšia vec. Vy ste privítali chartumský proces. E, Chartum je hlavným mestom Sudánu, kde E, na šéfa štátu bol vydaný medzinárodný zatýkač. Aký signál dáva Európska únia, keď organizuje konferenciu na vyriešenie migračných problémov v takejto krajine, odkiaľ e, obyvateľia unikajú pred diktatúrou. Je to jedno z najhorších miest na svete. Myslím, že sa k veciam staviame práve naopak. Čo bude robiť sudánska, eritrejská, somalská vláda v boji proti E, nelegálnej imigrácie, aby e, týchto nelegálnych migrantov informovala o rizikách, ktoré na nich číhajú. Vy veľmi dobre viete, aká je to situácia. A čo v tomto procese vy vítate? Na čo to slúži? Ísť diskutovať s týmito krajinami, ktoré sú skorumpované a sú zodpovedné za e, vlastne prechovávanie a pašovanie ľudí. Pani Kudrická. Situácia migrantov v Stredomorí a zvyšujúci sa počet žiadateľov o azyl je veľká výzva pre EÚ. A vyžaduje si to ten holistický prístup. A ja som naozaj rada, že vlastne aj vy, pán komisár, to považujete za svoju prioritnú úlohu. Ja mám ale otázku, ako komisia plánuje riadiť otázky e, resettlementu, teda navrácovania utečencov, e, ten mechanizmus, ktorý tu v EÚ máme, keďže každý členský štát EÚ má rôznu populáciu, rôzny rozpočet populáciu a podobne, teda presídlovanie alebo rozmiestňovanie utečencov. Čiže ako chcete vlastne rozdeľovať týchto žiadateľov o azyl medzi členské štáty, podľa akých kritérií. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem. Komisár sa ma pýtal, či sme už skončili a ja hovorím žiaľ, že ešte nie, ešte stále máme niekoľkých rečníkov. Komisár hovorí, ja som sa nepýtal, že či tu e, ešte je veľa. Ja som sa len pýtal, či mám odpovedať teraz alebo neskôr. Ja tu môžem byť e, dokedy chcete, hovorí komisár. No už, e, ne, už sme skoro tam, ešte máme niekoľkých rečníkov. Ďalšie Saraja Post. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, no ja pozorne počúvam na komisára a prajem vám e, všetko dobré vo vašej úlohe. Mala som množstvo otázok, ktoré už ale mnohé z nich boli položené a teda Eh, by som sa chcela vrátiť k otázke Rómov. Ale jedna časť, hovoríme tu o migrantoch e, o EÚ a zároveň máme voľný pohyb, to, hovoríme to jedným dychom. A keď hovoríme o migrantoch, eh, to zároveň zahrňa aj ľudí, eh, sú Rómovia, to nie sú ľudia, ktorí sú vzdelaní a mm, hovorí, je hovorí sa o nich, ako keby to boli len všetci žebráci, žobráci. A pritom tu nie je vonkoncom táto otázka, že v tomto kontexte by som chcela sa spýtať, akým spôsobom zamýšľate pracovať proti tým členským štátom, ktorí e, v podstate e, využívajú e, voľný pohyb a vlastne e, odradzujú ľudí od svojich e, alebo posielajú ľudí von zo svojich krajín. A ďalej hovoríme tu o osobách, ktorí hľadajú ochranu v EÚ a tým, že ich e, E, že nie je možné ich e, im žiadať e, o azyl, tak čo robíte preto, aby členské štáty naozaj uplatňovali azylové právo, ktoré je jednou zo základných práv? Ďalšia otázka je, viete si predstaviť, že bola by prijatá taká iniciatíva najmä z vašej strany, aby E, tu boli taký nejaký dočasný program záchrany, kým budeme mať skutočnú e, migračnú politiku, pretože to, čo zatiaľ máme, to nemôžeme mať, ale kým budeme mať už nejakú politiku, niečo dočasné, potrebujeme nejaké dočasné riešenie, niečo ako ten projekt Mari Nostrum. Minulý rok sme mali 100 tisíc lodí, ktorí boli, bolo, boli zachránení týmto projektom a to bolo len v jednej krajine, čiže žiadatelia azyly sem necha, neprichádzajú len zo zábavy, ale naozaj sú ohrozovaní, hrozí im smrť, teda to sleduje pán Čáky. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Nie ste zodpovední len za migráciu a ehm, vnútorné otázky, ale aj za občianstvo. Preto moja otázka sa týka Európs- iniciatív európskych občanov, European Citizens Budúci rok pripravujeme revíziu tohto nariadenie, budeme mať aj hearing, aj vypočutie, aj pripravíme správu a je všeobecne známe, že komisia má veľký problém získať tých iniciátorov iniciatorov a v reakcii podpredseda Timmermans uviedol, že podporuje politiku zodpovednosť voči, Euró- voči tejto iniciatíve, ale nie právnu zodpovednosť. Moja otázka teraz znie, aké je vaše stanovisko a ako vidíte budúcnosť tejto iniciatívy European Citizens. Ďakujem pekne. Next is Miss um, Interveld, Sophie. Nasleduje pani Sophie Intveld. Ďakujem, pán predseda. No už stručne, ospravedlňujem sa, že som tu nebola na začiatku, keď niektoré otázky tu boli e, položené o PNR. Nemyslím si, že niekto e, tak kategoricky povedal nie ale v demokracii je tu aj otázka procesu. Čiže predovšetkým, keď navrhujete legislatívu, ktorá by mala byť e, aktuálna a správna, po toľkých rokoch diskusie sme nevideli žiaden dôkaz e, toho, že tu existuje potreba EU PNR. Ďalší ten argument harmonizácie, vedeli sme, že ešte predtým, než komisia začala podplácať či uplácať členské štáty, aby vytvárali svoje národné systémy, to bol iba jeden. Čiže tá, ten argument harmonizácie stojí na eh, na vode. A chcela by som takisto povedať, že holandský parlament jasne odhlasoval jasné nie národným systémom PNR v podstate projekty, ktoré financuje EÚ na vytváranie národných systémov PNR, to bolo zrušené. Čiže chcete vytvoriť povinnosť e, vytvoriť e, národný e, holandský systém, pričom to bolo odmietnuté holandským parlamentom. A napokon hovorili ste, že budete pokračovať v rovnakej línii, ale ja myslím, že parlament robí to isté. Takže ja by som chcela, ak by sa každý sa dopracoval k dohode, bolo by dobré, dobré, aby ste tlač, mali tlačiť aj na smernicu o ochrane údajov, rovnako ako tlačíte na PNR. E, myslím si, že toto nebola veľmi otázka Sofy. Ďakujem. Teraz nasleduje pani Abiol Sizmen. Je tu? Sorry, I keep, I keep losing you. You're always right up the back there. Ospravedlňujem sa, nevidím vás. Gracias. Ďakujem. Pán komisár, moja generácia vyrastala približne v tom čase, ako sa budovala Európska únia. Nám hovorili o právach, o blahobite, e, v ktorom budeme všetci európske občania žiť. E, my sme dospeli a už neveríme v rozprávky. V Španielsku Európa znamená škrty, nezamestnanosť, neistota. Mnoho mladých ľudí strátilo nádej na prácu, nezávislosť, emancipáciu, budúcnosť. Zostáva im len exil. E, Stá tisíce už odišli a mnohí ďalší si pripravujú e, kufre, aby objavili Európu a jej nesolidaritu. V súčasnosti viac ako 13 európskych krajín aplikuje systematicky e, opatrenia na e, vyhosťovanie e, ľudí z európskych krajín. Teraz sa to volá prílišná záťaž. E, doteraz e, boli e, vyhostených vyše 4 tisíc európskych občanov. E, koncom novembra bol e, v Holandsku schválený ďalší e, zákon podobného charakteru a David Cameron prida, ohlásil prijatie rovnakého zákona, na základe ktorého môžu e, vyhostiť ľudí, ktorí 6 mesiacov nepracovali a v krátkodobom horizonte nebudú mať prácu. V Európe e, tu máme e, sm, smernicu, ktorá tieto vyhosťovania umožňuje. Už sa preukázalo, že táto e, smernica ide proti slobode pohybu, čo je základným princípom E, európskej e, konštrukcie. Budete ju meniť alebo ju budete naďalej e, rešpektovať a budete tolerovať vyhosťovanie európskych občanov, čo vyvoláva fóbiu a vytvára priepas medzi východom, západom, severom a juhom? Pán Halla, aho. Thank you, Chair, Mr. Commissioner. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár v predvolebnej kampani, keď sa hovorilo o pristahovalectve, e, sa hovorilo, že Pán Juncker teda tvrdil, že chce predchádzať tomu, aby si pristahovalci voľne vyberali, ktorá krajina je najvýhodnejšia hľadiska sociálnych dávok. Um, taktiež sa hovorilo o tom, že žiadatelia o azyl nežiadajú o azyl v prvej krajine, do ktorej prídu, ale vyberajú si takú krajinu, v ktorej majú najväčšiu pravdepodobnosť, že si budú môcť priniesť rodinných príslušníkov, kde sú naj, najvyššie dávky. Napríklad minulý rok Švedsko získalo e, dvakrát toľko žiadostí ako Taliansko, Francúzsko a Nemecko e, získali 4 a 5 násobne viac. A predsa Taliansko je členským štátom, e, cez ktorý prichádza veľký podiel prisťahovalcov do EÚ. E, takáto e, sloboda pohybu e, podkopáva dôveryhodnosť mechanizmu Dublin 2 a taktiež dôveryhodnosť celého šengenského systému, taktiež je neprimeraným sociálnym a finančným zdrojom záťaže na členské štáty, ktoré majú vyššie ako priemerné štandardy a normy. Teda chcem sa opýtať, čo chcete urobiť s tým, aby ste riešili problém, že niektoré členské štáty sú jasne o mnoho atraktívnejšie ako iné a že žiadateľ o azyl v zásade si môže voľne vyberať krajinu, v ktorej predloží žiadať o azyl. Pán Juncker tvrdil, že musíme prijať spoločnú azylovú politiku, aby sme tento problém vyriešili, ale čo to môže presne znamenať v praxi? Znamená to e, spoločné štandardy, ktoré sú politické a finančne veľmi ťažko presaditeľné. Znamená to Mm, taktiež finančné zdieľanie rizika alebo prerozdeľovanie prisťahovalcov v rámci EÚ. Ďakujeme pekne pani Kiniči. Ďakujem pán predseda Morez, ja budem veľmi stručná. Ehm, už tu odznelo veľa otázok, veľa tém ohľadne imigrácie. Ehm, témy, E, ktoré sú mi veľmi blízke, najmä myslím na mladistvých bez sprievodu a ich ochranu. Takisto ma zaujíma aj boj proti prevádzačom a obchodníkom s ľuďmi. A chcela by som sa spýtať na túto operáciu Tritón. Pred niekoľkými týždňami e, nedaleko Agrigenta na e, Sicílii E, sa vylodilo 1700 migrantov v priebehu niekoľkých dní. A teraz tu máme túto operáciu Triton. To je dobré, ale ako dlho bude táto operácia trvať? Čo od nej očakávame? Čo chceme získať, keď, kedy sa táto operácia skončí, lebo vidíme, že tento prítok migrantov neprestáva. Ďakujem. Katarina. Toto je, tu sa je dohromady 40 členov, kladiete otázku, kladú sa to otázku, vidím, že ste si robili poznámky, ale ako nejaké detaily unikli, prosím vás, urobte všetko, čo je vo vašich silách a odpovedzte v tomto poslednom kole. A ďakujem pekne. Ak mi niečo unikne, ospravedlňujem sa. Cítil som sa tak trochu pod paľbou. To, čo ste sa pýtali, je naozaj eh, dosť zložité. A povedali si, že si to bude vyžadovať veľa úsilia, aby sa to vyriešilo. Máte pravdu. Eh, začnem tým, eh, na čo sa pýtalo viacero z vás. Politika presídľovania vychádza zo zásadných a základných princípov a my zvažujeme všetky možnosti pre tých, ktorí chcú legálnym spôsobom prísť do Európy. Mm, povedal som, že naša politika mm, nebude mať za cieľ vytvoriť eh, z Európy pevnosť a to naďalej platí. Taktiež sa tu hovorilo o politike priorit. V pondelok prebehne k tomuto stretnutie v Ženeve. A tam sa o tom bude veľmi prakticky hovoriť. Pani Soraya Post sa pýtala na žiadateľov o azyl. Myslím, že som to pokryl eh, vo svojom doterajšom eh, vyjadrení, pokiaľ ide o operáciu Triton, ktorá práve prebieha Myslím, že e, tá prináša veľmi pozitívne výsledky. E, je to prehlbená e, forma doterajšej politiky. Máme doposiaľ 47 oznámených prípadov záchrany. A pokiaľ ide o um, hľadanie a záchranu, toto je úplne odlišný prístup, aj to v kompetencii členských štátov. Neodpovedal som podrobne pani Holmajer, takže by som chcel povedať, že je to jedna z našich priorít a neustále o tom ďalej rokujeme členskými štátmi. Neustále vedieme boj proti radikalizácii Chcel by som ešte pripomenúť, že sme v kontakte so zástupcami verejnej mienky, pričom som sa, snaž, sa budeme snažiť hľadať dôvody radikalizácie. Pán Engel by ste hovorili o spolupráci medzi jednotlivými komisármi. Mm, najskôr sa plánuje pilotný projekt, aby sme sa presvedčili o tom, ako to bude fungovať v praxi. Mm, pričom spolupráca medzi komisármi je mimoriadne užitočná. Tam, kde sa naše kompetencie prekrývajú, eh, k čomu dokáza, dochádza. Um, um, sa neobjavujú však žiadne tlaky. Um, spolupracuje sa nám veľmi dobre a mám podporu všetkých kolegov, ktorí pracujú na podobných témach, ako e, sú súčasťou môjho portfólia. Žiaľ. keď sa teraz hovorí o tom, že sú ľudia zadržiavaní až do konca svojho života, tu musím upozorniť eh, na niečo, čo bolo tiež súčasťou našich rokovaní v Ríme. Ocenili sme iniciatívu z Chartumu a z Rabatu, a dôvod, prečo sa táto iniciatíva nazýva iniciatívou Chartumu, nie je ten, že by sme tým chceli poskytnúť dôveryhodnosť režimu. Práve naopak. Zvolili sme si tento názov preto, že tam prebehli prvé kontakty. O mnoho viac nás zaujíma samotná podstata veci. Čo, čo sa týka poradia Dobre, tak zmeníme názov, mne to nevadí, ale naozaj nám záleží skôr na, na podstate veci. Um, prebehli tam veľmi zásadné stretnutia s zástupcami um, mnohých tretích krajín a my sa veľmi jasne staviame k podmienkam týchto rokovaní. Chceme poukazovať na humanitárne aspekty a taktiež na aspekty rastu, pretože vkladáme mnoho peňazí do pomoci týmto krajinám. Prvé dojmy, ktoré som nadobudol, sú také, že tieto krajiny sú ochotné s nami spolupracovať a to je pozitívna správa. Onedlho sa chystá ďalšie druhé stretnutie a môžem povedať, že talianské predsedníctvo odvedlo naozaj vynikajúcu prácu v tomto smere. Pán Juan Fernando López Aguilar sa tiež pýtal na jednu veľmi zásadnú vec. A pokiaľ ide o partnerov. Minulý týždeň v Štrasburgu prebehli dlhé rokovania na túto tému. Teda sa k tomu nebudem nejako podrobnejšie teraz vyjadrovať. Isté, že európske príkazy sa musia uplatňovať v praxi. Je našou povinnosťou monitorovať tieto nezávislé krajiny a taktiež to, či plnia svoje povinnosti a záväzky ďalej. Čo sa týka víz, myslím, že vy ste spravodajcom, ak sa nemýlim. Možno by sme sa o tom mohli porozprávať bilaterálne, ak dovolíte. Myslím, že by bolo vhodné, keby sme si naplánovali stretnutie. Myslím, že by bolo užitočnejšie toto stretnutie skôr pre mňa ako pre vás. Nepamätám si um, priezvisko kolegu, ktorý sa pýtal na um, Frontex. Žiaľ, nepočul som plné tlmočenie, nepočul som prvú časť, um, kde ste sa pýtali na Frontex. Um, program sa vníma ako úspešný, isté, že dá sa zlepšiť. Mm, dalo by sa to prehlbiť a vylepšiť. My chceme Frontex rozhodne posilniť, pretože je to akýsi štít, ale zároveň jednou z jeho úloh je ochrana európskych hraníc. Musíme tiež vnímať význam európskych hraníc Okrem toho však poskytujú veľmi významné e, služby a poskytujú taktiež humanitárnu pomoc. Frontex e, neplní len svoje stanovené povinnosti, e, robí o mnoho viac. Keď som v úvode hovoril o inteligentných hraniciach, ste tu zrejme neboli. Chceme aktuálny návrh stiahnuť a predložíme nový návrh. Veľmi seriózne pristupujem k všetkým vašim vyjadreniam a poznámkam. Man me κάτι kati κυρία ε, Φαγιόν. Σε ό,τι αφορά... Ďalej prejdeme k otázke pána Koeja. Eh, vy ste veľmi správne poznamenali, ehm, že to nie je pilotný projekt. Ako e, ste si už vypočuli, je to e, druhá fáza po štúdii, ktorá sa skutoční po, pod dohľadom komisie samozrejme. Sylvie Guillaume sa e, pýtala na boj proti pašerákom a privádzačom. a taktiež hovorila o spolupráci s tretimi krajinami. Ak sa pokúsime bojovať e, proti tejto trestnej činnosti, musíme mať spoluprácu s týmito krajinami. Ako som už povedala, prístup e, k tranzitným krajinám a naše vzťahy s nimi e, sú pozitívne. Pani Eva Žoli, ja neveríme v koncept Európy ako pevnosti. Ako som už povedala, už som sa k tomu zaviazala priamo pred vami. Keď sme len začínali spolupracovať, ďalej vyjadrenia pána Camerona. Nebudem zachádzať do podrobností, ale z toho, čo som pochopil, pán Cameron hovoril o slobode pohybu občanov EÚ. Nehovoril o pristahovalcov z tretích krajín, hovoril o európskych občanoch. A toto je jeden zo základných princípov Európy. E, sloboda pohybu nemôžeme predsa vnímať občanov EÚ ako pristahovalcov EÚ som si istý, že vyjadrenia pána Camerona sa budú prejednávať podrobnejšie na ďalších stretnutiach s komisárkou Jourovou. A čo sa týka Dublinu, ako som už povedal, Dublin sa denodene testuje v praxi. Vidíme, aké sú jeho obmedzenia, v ktorých oblastiach funguje dobre. Ako viete, eh, článok 33 eh, bol revidovaný, aby systém lepšie fungoval. Napriek tomu už teraz vidíme, že keď sa ukázalo, že Dublin 3 nesplnil ciele, ktoré mal splňať, respektíve keď sa to ukáže, zatiaľ sa to neukázalo, tak e, sa urobia potrebné úpravy e, v spolupráci s vami. A teraz, čo sa týka Rómov, Hovorili ste o Rómoch. To nie sú pristahovalci, sú to občania EÚ. Myslím, že už to samo o sebe odpoveda na vašu otázku. E, čo sa týka občianskej iniciatívy, toto je v kompetencii komisára Timmermansa. Avšak súvisí to s otázkami občianstva Onedlho e, sa vyjadrím k otázkam národnosti. Viem, že je to súčasťou môjho portfólia. Stalo sa to súčasťou môjho portfólia na poslednú chvíľu, až ešte som nemal možnosť oboznámiť sa so všetkými aspektami tejto mimoriadne dôležitej témy. Podrobne súvisí to s otázkami európskej identity a inštitucionálnymi prvkami európskeho projektu teda vyjadrím sa k tomu na budúce, ak dovolíte. Mm, myslím, že som učerpal všetky poznámky, ktoré som si urobil. Ešte k PNR, prepačte. Opäť ste spomenuli PNR. Ospravedlňujem sa. Teda je mi ľúto, že ste tu neboli v úvode. Už sme o tom dnes hovorili viackrát. Ja osobne ja sa domnievam, že Európska únia potrebuje PNR. Pani Spinelli sa na to pýtala, myslím, že som odpovedal veľmi jasne. Ale to, ako to funguje, ako to bude chrániť základné práva v praxi, a veľmi pozorne zvažujeme, musíme vytvoriť také podmienky fungovania, aby systém bežal čo najhladšie. A isté, že musíme byť e, v úzkom kontakte aj s leteckými spoločnosťami a ďalšími aktérmi. Pani e, Kiniči sa pýtala na operáciu Triton. Operácia Triton nemá nahradiť Mare Nostrum. Má podporiť kroky členských štátov v ochrane našich hraníc. A ešte posledná poznámka. Čoraz viac sme svedkami toho, že vznikajú um, iniciatívy a politiky, ktoré majú prehlbiť e, spoluprácu a solidaritu medzi národmi. E, pristahovalectvo, migrácia bez solidarity e, zlyhá. Už sme v minulosti boli svedkami takých politických rozhodnutí, ktoré mali za cieľ presúvať záťaž z jednej krajiny do inej. To nebolo spravodlivé. Musíme postaviť našu politiku na solidarite a musíme eh, taktiež vyzvať členské štáty, aby oni boli ochotní niesť eh, svoju zodpovednosť. Je potrebné eh, rokovať o tom na úrovni rady, tak aby každý e, mohol prevziať odpovednosti, ktoré im prináležia. Mm, taktiež musíme mať pri každom rozhodnutí na pamäti sociálne aky a taktiež základné práva, ako aj e, legislatívu na ochranu životného prostredia, ako aj práv všetkých občanov a všetkých tých, ktorí sa rozhodnú e, vstúpiť do Európy. Ďakujeme pekne. Niektorí poslanci nám oznámili, že Jacques Barrot, ktorý bol kedysi podpredseda komisie a komisára pre spravodlivosť a vnútro, dnes ráno zomrel. Pôsobil ako komisár pre otázky vnútra od roku 2004 do roku 2009. Myslím, že by bolo hodné ešte, um, kým ste tu, pripomenúť si jeho pamiatku. Chcem teda do zápisnice zaznačiť, že sme si pripomenuli pamiatku Kabarota. Myslím, že mm, kolegovia by bolo dosť zaražajúce, keby e, komisár po 46 otázkach, myslím, že toľko ich bolo, bol schopný odpovedať úplne e, na všetky e, k spokojnosti, ktorá myslím, že musíme naďalej rozvíjať vzťahy s pánom komisárom, so všetkými komisármi, ktorí sú súčasťou nášho portfólia. Myslím, že už e, sme v priebehu tohto procesu preukázali e, snahu. Toto naše stretnutie nebolo jediným e, v témach inteligentných hraníc, legálneho pristahovalectva a nelegálneho pristahovalectva. Budeme mať ešte na programe mnoho rôznych stretnutí, ktoré budú takto tematicky ladené. Budeme sa orientovať vždy na nejakú konkrétnu oblasť, tak aby sme získali podrobnejšie odpovede Myslím, že by to bolo mnoho vhodnejšie. V každom prípade je veľmi e, významné, že poslanci aj skúsení, aj noví, že sa mohli pýtať na všetko, čo patrí do vášho portfólia. Ja sa nespravedlňujem za to, že táto e, naša schôdza, toto stretnutie s vami bolo také naozaj dlhé a vyčerpávajúce. Slúbil som vám pôvodne, že to nebude e, také náročné ako vypočutie, ale napokon to bolo. Je mi ľúto, že som nedržal svoj sľub. V každom prípade sme vám ďační za to, že ste sa e, ochotne popasovali so všetkými otázkami. Na ďalšom stretnutí sa budeme teda sústredovať konkrétnejšie na niektoré oblasti. Ešte chcete niečo povedať? Ja by som bol radšej, keby tieto naše diskusie boli e, tematicky orientované. Myslím, že by to pomohlo aj mne. Chcem sa poďakovať poslancom za ich e, trpezlivosť Chcem sa poďakovať e, aj tým, ktorí vyčkali vždy, až e, kým zaznela odpoveď. Aj tým sa chcem poďakovať, ktorí nedostali odpoveď na svoju otázku. Aj tým ďakujem za, svoju, za ich e, trpezlivosť a disciplínu. Komisár sa snaží odpovedať na všetky um, otázky, aj keď možno nie celkom k spokojnosti autora. Veľmi si ceníme toto vaše úsilie, tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem. Um, um, Kolegovia, prejdeme k ďalšiemu bodu. To sa týka procesných e, e, práv pre deti, ktoré sú podozrivé alebo obvinené z trestnej e, činnosti. Ide tu o preskúmanie návrhu správy. V novembri 2013 komisia zverejnila návrh smernice o týchto procesných právach detí, ktoré sú podozrivé alebo obvinené z trestnej činnosti um, ako druhý balík uh, tohto posilnenia procedurálnych e, práv obvinených osôb v predchádzajúcom období v marci 2013 e, bol vypracovaný pracovný dokument v výbore LIBE. Vypracovali ho predchádzajúci a potom rada schválila svoj všeobecný prístup v júni 2014. Teraz pani Katarína Ekiniči, ktorá je nová spravodajkynia v tomto 8. legislatívnom období, ešte pripomínam, že 11. novembra sme mali tomu veľmi zaujímavé počutie aj k iným navrhovaným smerniciam prezumcia neviny a poskytovanie právnej pomoci. Ehm, kolegovia, ktorí sa ho zúčastnili, považovali za veľmi zaujímavé toto vypočutie. Pani Kiniči nám dnes predloží svoj návrh správy. Nech sa páči, pani Kiniči, máte slovo. A potom dáme slovo teňovým spravodajcom. Ospravedlňujem sa e, za omeškanie tohto bodu programu. Prezidenta Moraes. E, no- Ďakujem, pán predseda. Najskôr e, chcem povedať, že som veľmi spokojná, že mi táto téma bola zverená, e, lebo to je vlastne môj prvý výstup vo výbore Libe. Prečo? Pretože to je téma, ktorej som venovala veľa úsilia, keď som bola prokurátorkou pre mladistvých v Taliansku a potom som bola šéfkou oddelenia na Ministerstve spravodlivosti pre mladistvých. Takže mám dostatočnú praktickú skúsenosť z terénu a to mi bolo veľmi užitočné pri e, počiatočnej práci na tejto smernici bol to istým spôsobom e, príjemná práca, pretože som poznala, čo treba vziať do e, úvahy pri revízii e, tejto smernice. Musím povedať, že sú, táto smernica má dve ciele, sleduje dva ciele, garantovať plné práva mladistvých a potom je potrebné rešpektovať eh, trestné procedúry vo všetkých členských štátoch a brať do úvahy jednotlivé národné legislatívy. E, trestné konania e, musia vydať nestranné stanovisko, pokiaľ ide o e, trestnú zodpovednosť obžalovaných. Je jasné, že to nemá nič dočinenia so stavom podozrivého alebo obžalovaného. Treba e, ďalej brať do úvahy toto prepojenie e, medzi e, týmto príčinou a následkom. A teraz, aké garancie sú potrebné? Už sme hovorili, že táto smernica o mladistvých je súčasťou kontextu ďalších opatrení a ustanovení, o ktorých sa teraz diskutuje, lebo chceme posilniť procedurálne práva e, vyše, ľudí, e, voči ktorým sa vedie stíhanie alebo vyšetrovanie. To je rozhodnutie z rady z roku 2009. Ďalší cieľ je vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí v trestnej oblasti a teda sfunkčniť tento e, priestor spravodlivosti. No a na základe toho, pokiaľ ide o ostatné smernice tohto balíčka, musím povedať, že táto smernica o mladistvých je e, viac konkrétna a cieľená. Týka sa výlučne e, tých konaní, ktoré e, sa týkajú mladistvých. Rovnako môžem povedať, že dosah tejto smernice je mimoriadne široký, pretože pre iné ustanovenia, máme monotematické ustanovenia, máme tu garancie pre procedúry, ale v prípade pre mladistvých tu máme e, istý zoznam práv, e, ktoré sa týchto mladých týkajú. A to nás potom vedie k takému e, jednotnému korpusu minimálnych štrukturovaných noriem, na základe požiadaviek e, vzhľadom na týchto mladistvých. Ale podľa môjho názoru toto je veľmi dôležitý pokrok a krok vpred a aby sme e, dospeli k e, takému spravodlivému systému e, konaní, trestných konaní voči mladistvým. sme inak o tom aj hovorili. My veľmi dobre vieme, že v súčasnosti je, e, panujú veľké e, rozpory. Asi tisíc ľudí každý rok e, sa tieto procedúry trestné týkajú a vieme, že sa v jednotlivých členských štátoch líšia. Cieľom smernice je harmonizácia týchto postupov a prekonanie rozdielov. Ja som začala pracovať na základe prvého návrhu e, ešte v minulom volebnom období a ten už bol celkom dobre vypracovaný. E, všeobecný prístup je, a usporiadanie je dobré. Na jednej strane som sa vehla do tejto úlohy s presvedčením, pretože, a opakujem, toto je veľmi dôležité preto, aby sme mohli dať mladistvím garancie v prípade trestných stíhaní. A teraz k podstate. Máme tu taký zásadný prvok v návrhe, návrhu komisie a to je pomoc advokáta. To je naozaj taká základná vec a naozaj tá právna pomoc je e, nevyhnutná a základom právnej pomoci pre mladistvých. To je garancia, ktorú treba E, s ktorou treba rátať nielen pri trestných konaniach, ale aj vo všetkých prípadoch e, týkajúcich sa mladistvých. Ďalej treba rešpektovať právo na individuálne vyhodnocovanie mladistvých, garancie ohľadne vypočúvania, garancie pokiaľ ide o účasť mladistvého na procedúrach, potom sú tu ešte špecifické ustanovenia ohľadne informácií súdov, e, väzenských orgánov, e, polície a všetkých orgánov, ktoré sú do tohto trestného konania zapojené. Ďalej sú tu podmienky, ktoré sa e, spájajú s e, pobytom na slobode týchto mladistvých. E, e väzenie alebo teda zatknutie je len poslednou možnosťou a síce keď nemožno prijať žiadne iné alternatívne riešenie. A ak dôjde, e, ak dôjde k zatknutu, zatknutiu, tak mladiství nemôže byť v jednom väzení so za, uväznený s dospelými. To sú veci, s ktorými plne súhlasím. A snažím sa byť stručná, pán predseda. Ďalej, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, pokúsila som sa posilniť garancie, ktoré už existujú. A brala som do úvahy aj pôvodné návrhy. Dovolím si vrátiť sa k otázke aplikačného pola smernice článok 2. Tu ide o osobu, ktorá e, dovršila 18 rokov, ale nie 21 rokov, a teda ak k tomu deliktu došlo predtým, ako dovršila 18 rokov života. Tu sú rešpektované dokumenty na medzinárodného charakteru, ku ktorým, ktoré boli prijaté v posledných rokoch. Takže ako pristupovať k delikventovi, E, v prípade, že sa dopustil tohto deliktu ešte ako mladistvý, ale už má 18 rokov. Ďalší prvok, to je 4, sú články 41, 42, 43, to je odsek 2, článku 12, tam sa hovorí o ochrane mladistvých v prípade zatknutia a väznenia. Cieľom je, aby štruktúry boli dobré, e, je len samozrejme, že aj podmienky, aj zaobchádzanie musí byť e, také, aby rešpektovalo základné práva mladistvých. A ďalej sa tu predpokladajú periodické inšpekcie. Ešte niekoľko e, spresnení a budem končiť, snažím sa byť naozaj veľmi stručná. Článok 3. Ak by boli nejaké pochybnosti ohľadne E, toho, či je osoba mladistva alebo nie, tak ak sú aj pochybnosti, tak treba mladistvého považovať za mladistvého. Ďal článok, ďalší článok, e, informovanie rodičov alebo legálnych tútorov mladistvého. Ja by som tam dodala ešte dodatočné údaje, pokiaľ ide o identifikáciu e, týchto osôb v prípade, ak nemožno, e, nemožno e, e, evokovať zodpovednosť rodičov. Tam treba označiť e, tútorov, a ak mladí, ktorých mladiství označí a ak mladiství nemá tútorov a neoznačí ich, tak potom príslušný kompetentný orgán ich musí označiť. Ešte sú tu ďalšie body, o ktorých by som mohla hovoriť, ale myslím, že o tom môžeme ešte pohovoriť v rozprave. Na začiatku článku 12 máme nový odsek, ktorý sa týka špeci- špecifického zaobchádzania v prípade pozbavenia slobody a je tam aj samozrejme možnosť uväznenia, a pra- ktoré nebolo vzané do úvahy a plus právo na odvolanie. To je plne v súlade s tým, čo je ošetrené v ostatných smerniciach. Ďakujem, pán More, za čas, ktorý ste mi venovali. Ďakujem vám za vašu vnímavosť, osobnú vnímavosť voči tejto téme. A, drahí kolegovia, ďakujem aj vám za to, že ste si ma vypočuli a konštatujem, že, vaše, že ste boli angažovaní a zanietení e, v tejto oblasti, tejto témy, lebo sa týka ľudských práv. Ďakujem. Uh, Ďakujeme pekne, Katarína. Je to úplne najlepšia situácia, keď e, sa kolega vyzná a dostá pridelenú tému. Ja som bol na vypočutí 11. novembra a veľmi nerád a veci urýchľujem, pretože je to veľmi zaujímavá téma, takisto ako bolo aj vypočutie 11. teda veľmi nerád to robím. Trval nám trošku dlhšie bod s komisárom. A ďalej máme na programe bod s otvorenými dverami o tzv. dažníkových dohodách respektíve zastrašujúcich dohodách. Viem, že pán Čáky ako tie spravodajca sa chce tiež vyjadriť, aj ostatní teneví tia mm, Nech sa páči, prihláste sa. Dobre, takže týmto uzatváram zoznam rečníkov, ak súhlasíte, a dáme najskôr slovo pánovi Čakemu ako tenevý spravodajca EPP. And try and be reasonably brief, not because you have to be, but because we, we, we are really now um, stuck for time. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Magyarul fogok beszélni. Ďakujem, hogy hovoriť. Jelentéstevő asszony. Dovolte mi, aby som sa vyjadril po maďarsky. Vítam návrh textu spravodajkyne. Je to skutočne excelentná práca. Ja si myslím, že vo všeobecnosti je tu dohoda vo výbore LIBE a že môžeme povedať, že tento dokument musí byť kvalitný a bez e, chýb je nevyhnutné, aby sme u detí minimizovali do maximálnej možnej miery chyby a že vypočúvanie treba nahrávať. Pokiaľ ide o mladých ľudí e, už blízko veku 18 rokov, tam nie je niekedy ťažké určiť presný vek, najmä ak mladiství nemá e, žiadne identifikačné dokumenty. A tam je dôležité, aby sa na celoeurópskej úrovni veci harmonizovali. Najdôležitejšie je e, E, to, že sa k nemu bude pristupovať ako k mladistvému. E, deti sú mimoriadne zraniteľné, každý prípad je však individuálny a preto je nevyhnutné, aby sme mali individuálnu nehodnotenie situácie. Je dôležité brať do úvahy osobnosť dieťaťa, jeho zrelosť, jeho zdravotný stav, e, rodinnú situáciu a socioekonomickú situáciu. Sme iba na začiatku celého procesu. V budúcich etapách tu budú návrhy, e, pozmeňovacie návrhy, ktoré e, budú predkladané a ja môžem vás uistiť, že spolu s pani stravodajkyňou a s ďalšími spolupracovníkmi na tejto e, smernici určite dospejeme k dobrej dohode aj po, pri e, rokovaniach s radou. Najdôležitejšia je, je lepšia ochrana podozrivých detí aj pri vyšetrovaní chrániť ich záujmy a to za všetkých okolností. Ďakujem. Ďakujeme za to, že ste boli struční. Ďalej. Tenevá spravodajkynia e FDD Lara Ferrara. Sí, grazie, grazie presidente, grazie all'onore. Ďakujem, ďakujem pán predseda. Ďakujem pani Giniči. E, gratulujem k tomu, čo ste urobili, za vaše kompetencie, kompetentnosť a za citlivosť, ako ste k tejto dôležitej téme pristupovali. Plne súhlasím s vašim eh, návrhom stanoviska k správe. Eh, k správy. Ja som eh, veľmi rada, že tu bolo predložený pozmeňujúci návrh 14 a potom 2021 ohľadne prítomnosti advokáta, ale aj rodičovskej zodpovednosti. No a takisto aj ohľadne lepšej ochrany mladistvých. A to isté platí aj o individuálne hodnotenie, o e, procedurálne garancie, alebo aj o rozšírenie e, a predlženie e, uväznenia. Ešte raz vám gratulujem. Yvonne, please. Ďakujem pekne, Silvi Ivon. Ja, Dank, Herr Ďakujem, pán predseda, aj ja budem hovoriť stručne, pretože sa chcem poďakovať aj spravodajkyni za jej správu. Veľmi pozorne som si ju prezrela. Pozmeňovacie návrhy sú podľa mňa dobré. E, sú zamerané na posilnenie práv detí. Mm, okrem iného sa mi veľmi páči to, čo spomenula spravodajkyňa v článku 3, že keď nevieme presne, aký je vek dieťaťa, že v prípade pochybností rozhodneme v prospech dieťaťa, to je podľa mňa naozaj vynikajúce, slúži si to podporu a myslím, že eh, s touto správou sa nám podarí získať väčšinu. Ďakujeme. To bola veľmi vhodná odpoveď eh, niekdajšej podpredsedničky parlamentu. Ja som eh, len dala zámienku, kedy to môžem spomenúť. Silvi Ivon, eh, lehota na pozmeňujúce návrhy sa zmenila 6. januára na poludnie. Upozorním kolegov, že došlo k takéto zmene. Teraz sa trošku poradím, ak dovolíte, eh, pretože máme na programe ďalej stretnutie s komisiou a s predsedníctvom Neviem, ako zle sme na tom s časom. No, zdá sa, že vôbec nie až tak zle. Najskôr dostane slovo komisia na minútu. Na niekoľko minút teda. Nech sa páči. Uh, uh, mm, ďakujem Pán predseda, v mene komisie chcem e, poďakovať spravodajkyni za predloženie tohto návrhu správy, e, ktorý nám ďalej umožňuje e, pokročiť v tejto veci. Oceňujeme tento návrh správy, ktorý zaručuje celostný prístup k Mm, pohľadu komisie. Nebudem tu zachádzať do podrobností, ako už povedala pani e, spravodajkyňa. Najzásadnejšia otázka e, sa týka povinnej pomoci. Tu naozaj by sme ocenili, keby sa dodržali naše pôvodné, pôvodné ambície. Pokiaľ ide o postupný prístup k výnimkám a dodržanie najlepšieho záujmu dieťaťa, e, to chceme preto, aby sa predišlo teda proporčným kritériám, ktoré nie sú dostatočne jasné. V mene komisie chcem ešte zvorazniť e, opäť e, našu ochotu úzko spolupracovať so spravodajkyňou a s výborom LIBE, aby sme pripravili cestu k schváleniu tejto správy a k príprave trialógu. Ďakujem. Ďakujeme za to, že ste boli e, struční. A ešte v krátkosti italianské predsedníctvo, pán Matajs. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme aj vášmu spravodajcovi, aj pani Giniči, za tento prvý návrh správy, e, ktorý e, nás naozaj veľmi zaujal. Váš spravodajca spresnil, aké sú ciele tejto správy a rada zdieľa tieto ciele. Treba nájsť rovnováhu, treba posilniť garancie pre mladých, voči ktorým sa vedie trestné konanie, pretože to je mimoriadne citlivá záležitosť, ďalej trestné e, konania vo všeobecnosti. E, trestné konanie má za cieľ spresniť a klasifikovať činy v prípade teda trestných činov a tam treba zohľadňovať aj práva ďalších zúčastnených a najmä obetí. Keďže máme veľmi málo času, nebudem e, sa vrácať ku všetkým bodom, o ktorých sa tu hovorilo, ale chcem vám pripomenúť, že v júni sa už rada touto otázkou rieš, e, zaoberala v zmysle a pomoci advokáta, individuálnej pomoci. Je tu stanovisko rady, e, ktoré sa blíži stanovisku parlamentu a som presvedčený, že aj komisia s tým bude súhlasiť. Pokiaľ ide o ďalšie otázky, máme tu ešte trochu e, takých rozdiely, ale očakávam, že e, v tom to našom texte a v texte pani Giniči je tá istá inšpirácia. No a pokiaľ ide o lehoty, talianské predsedníctvo malo v úmysle začať e, čo najskôr pracovať s Európskym parlamentom na tejto téme, ale bohužiaľ voľby Mm, ne, nám boli veľmi priaznivo e, naklonené na konci teda volebného obdobia. V každom prípade my teraz môžeme pokračovať v práci e, e, pod iným predsedníctvom ale to znamená, že my budeme musieť prijať taký text, ktorý bude priateľný všetkými. Ďakujem pekne. Už som eh, oznámil lehotu na predkladanie návrhu, ktorá bola zmenená. Môžeme tento bod teda uzavrieť. Ďakujem. Neviem, ako sa nám to podarilo, ale je 3 čtvrte na 6 a začíname naše body za zatvorenými dverami. Teda všetci tí, ktorí nemáte povolenie ostať v sále, eh, žiadame vás, aby ste láskavo opustili miestnosť čo najrychlejšie, prosím. We have two, received two mails from Mrs. Anson, Mrs. Mr. Albrecht, uh, not happy with in camera on the oh. safe.